Good afternoon, colleagues. Dobré popoludne, kolegovia. Môžeme začať povednejšiu časť nášho rokovania. Začneme bodom 25, čiže boj proti korupcii a ďalšie kroky v oblasti uznesenia Krym. Spravodajkyňou je pani Laura Ferrara. Z minulého parlamentného obdobia parlament zriadil osobitný výbor, ktorý sa venoval vyšetrovaniu organizovanej trestnej činnosti, korupcie a praniu špinavých peňazí a učil opatrenia na riešenie týchto problémov. Um, výsledkom bolo parlamentné uznesenie v oktobri 2013. My, sme, my sa teraz venujeme ďalším krokom nadväznosti na prácu výboru Krym. Zaberáme sa prioritami, akými sú kľúčové odvetvia a dostupné právne nástroje v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti. Takže nech sa páči, pani Ferrara nám teraz predstaví svoj dokument. Laura. Ďakujem, pán predseda. Dobré popoludne. V prvom rade by som chcela poďakovať tieňovým spravodajcom za cenné podnety, za ich spoluprácu počas našich zasadnutí. Dnes prezentujem pracovný dokument. Cieľom je predstaviť ciele ktoré boli e, definované v rámci správy. Samozrejme, prioritami e, bola naša správa z 2011 a mm, neskôr potom zriadenia osobitného výboru z roku 2012. Nemali sme k dispozícii možno toľko času ako výbor a tým sme vlastne museli zúžiť rozsah pôsobnosti našej práce a museli sme trošku skresať e, ciele, ktoré, ku ktorým sme sa chceli dopracovať a samozrejme mali sme na to istý čas vyčlenený, takže sme sa snažili zahrnúť e, viacero aspektov. Takže ak dovolíte najprv ciele, ktoré si kladieme a smer, ktorým by, sme, ktorým by sa mohli uberať ďalšie práce. Východiskovým bodom, prvým problémom eh, je to, že sa bude treba venovať problému e, chybajúceho povedomia ohľadne komplexnosti tohto javu. Boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti predstavuje nielen mm, normatívny problém, ale i problém aj mm, povedzme kultúrny, vnímanie zo strany občanov, nie sú si často plne vedomí komplexnosti tohto javu a nebezpečnosti tohto javu. Nože, mm, nedostatok takéhoto povedomia, vnímania nebezpečia, znamená, že budeme sa musieť venovať aj modifikácii vnútornej štruktúry. Napríklad mm, často sa takéto organizácie delokalizujú, aby využívali možnosti, ktoré im ten, ktorý štát ponúka, aby mohli lepšie reagovať a konať a prevádzkovať svoje aktivity. K tomu samozrejme prispieva aj nedostatok spoločných noriem. Je tu istý aspekt a často sa tieto trestné kriminálne skupiny infiltrujú do štruktúr v členských štátoch a často sú súčasťou zákonného hospodárstva, teda prevádzkovateľ najmä mafiánskych organizácií sú, nie sú e, limitovaní len lokálne či regionálne, ale buďme si vedomi, že rozsah e, prevádzky takýchto organizácií je na, je na európskej úrovni. Samozrejme, medzi korupciou a trestnou činnosťou je pojitko. Nemožno tieto javy analyzovať o sve. Náš dokument analýzuje oba javy spoločne, aby sme vlastne zanalizovali aj e, funkčn- vzájomnú funkčnosť a interaktivitu medzi týmito javmi korupcia je často javom organizovanej trestnej činnosti na to, aby sa dostali do politiky, spoločenských systémov a tak ďalej. A často tento názor, nástroj využívajú na e, pôsobenie v európskom hospodárstve rozdiely medzi európskymi legislatívami často um, spôsobujú, že možno tá prevencia nie je tak efektívna, ako by mohla byť. Treba konať na dvoch frontoch. Na možno v oblasti represív, represívnosti, ale aj prevencie. Bude určite, bude určite treba posilniť preventívne opatrenia potrebujeme neustále monitorovať, systematicky bojovať proti korupcii a na to bude dôležitá aj transparentnosť. Treba samozrejme hovoriť aj o kultúre zákonnosti a mám na mysli to, že korupci- korupcia sa pomaly stáva niečím, čo už je pomaly bežné. Skôr tá zákonnosť sa často stáva niečím výnimočným. Takže podľa mňa skutočne treba opätovne začať pôsobiť na tomto poli a nezabúdajme, že to má vplyv aj na základné práva európskych občanov. Čiže nastavme zdravý vzťah medzi pravidlami a výnimkami a e, korupciou a trestnou činnosťou, či, organizovanou trestnou činnosťou. Po tom, čo sme pripravili dokument, tam je tá všeobecná časť, ale zároveň riešime aj špecifické aspekty. Tie um, vychádzajú z konkrétnej situácie. Identifikovali sme tri oblasti. Organizovaná trestná činnosť, ktorá je spojená s migráciou, s, so životným prostredím a s využívaním finančných prostriedkov. Pokiaľ ide o ten prvý aspekt, čiže organizovaná trestná činnosť spojitosti s, so životným prostredím, tam sa budeme, tam sa zameriavame na teda s migráciou, tam sa, tam sa, tam sa zaoberáme jednotlivými skupinami, príjmacími centrami, krokmi ex post a tak ďalej. Čiže obchodova, zaoberáme sa obchodovaním s orgánmi, otroctvom a tak ďalej. Čiže to je veľmi široká oblasť. Zaoberáme sa infiltráciou organizovanej trestnej činnosti v tejto oblasti. Naozaj v tejto oblasti sa um, to stalo skutočným biznisom. Potom k životnému prostrediu. Uh, tam kladieme dôraz na otázku tzv. trestných činov ekomafie. Tieto enviro trestné činy um, sa súvisejú samozrejme s ekonomikou, so základným ľudským právom ako právom na život a právom na zdravie. Často sme sa dozvedeli o infiltrácii organizovanej trestnej činnosti pri, pri mm, odpadovom hospodárstve, škodlivom, jedovatom odpade. A tu treba klásť dôraz na prevenciu, pretože tie súčasné opatrenia sú nielen neefektívne, ale napríklad je tu napríklad e, mechanizmus, nástroj ochrany, ktorý majú európsky občania, čiže môžu aktivovať postup o porušení voči štátu, ktorý nerešpektuje európsku legislatívu v envirolegislatíve. Ale tento postup, ako všetci vieme, um, neprináša, neprináša um, nejaké z to, to, že štát začne uplatňovať legislatívu. Skôr ide o nejakú pokutu za to, že neuplatnil príslušnú legislatívu. To znamená, že európsky občan utrpí dvojitú škodu, teda z pohľadu ekonomického a z pohľadu e, základných ľudských práv. No a potom využívanie e, verejných financí, e, verejné tendre sú súčasťou biznisu týchto organizovaných skupín a nemusí ísť len o ekonomické aktivity, môže ísť aj o zastrašovanie a tak ďalej. My sme v uznesení Krym našli e, nastavené, nakoncipované ciele, ktoré sú stále, ktoré sú stále aktuálne aktuálne. Bude treba zabezpečiť vystopovateľnosť peňažných tokov a tak ďalej. Nuž na záver, aby som sa dostala k odporúčaniam, ktoré vám môžeme ponúknuť našou, našim dokumentom, podľa nás bude treba chrániť tzv. whistleblowers a e, tých, ktorí spolupracujú s justíciou, budeme musieť nastaviť systém ochrany pre tieto osoby. Európska únia by mala mať čo najskôr minimálne normy na ochranu takýchto jednotlivcov. Ďalej e, opätovné využívanie skonfiškovaných prostriedkov budeme musieť propagovať európsku politiku, ktorá bude namierená na sociálne využívanie prostriedkov, z, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti, ktoré boli zhabané. Napríklad bude treba vybudovať európsku sieť na administratívu zhabaných aktív z organizovanej trestnej činnosti alebo podniky alebo budeme sa, mali by sme sa zaoberať e, takými konverznými projektami a všetko samozrejme nájdete v pracovnom dokumente. Je to štruktúra, ktorá, na ktorej potom budeme stavať našu ďalšiu správu som vďačná za vaše pripomienky, aby som potom mohla e, pozmeniť alebo zapracovať ich do znenia nášho pracovného dokumentu. Ďakujem ti veľmi pekne, Laura. My máme zo pár našich tieňových spravodajcov, ktorí sú tu s nami prítomní, čiže Natalie Grisberg, nech sa ti páči, ona je tieňou spravodajkňou za ALDE. Nech sa páči. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Mm. Ďakujem Laure za jej prezentáciu. A ja by som rada predniesla niekoľko poznámok, ak dovolíte. Chcela by som zdôrazniť veľkú relevantnosť eh, dokumentu, ktorý nám predkladá Laura a ktorý som dostala včera vo francúzštine eh, večer už sme na tom pracovali a ja chcem oceniť tiež e, veľmi inkluzívny spôsob spolupráce e, s ostatnými tieňovými spravodajcami. Myslím, že je to veľmi dobré východisko pre e, úspech v tejto dôležitej oblasti. Čo sa týka formy, cieľom správy je veľmi významný bod. E, chcem ešte raz poďakovať Laure za to, že prijavila ochotu sústrediť sa v správe na tie prioritné aspekty, keďže predchádzajúci výbor Krim, ktorý v roku 2013 e, nadvezoval na správu Jakolino, pod vedením mojej kolegyne Sonia Alfano tiež e, vypracoval veľmi kvalitný dokument, e, ktorý bol veľmi obsažný. A všetko to, čo sa vtedy žiadalo, tam bolo obsiahnuté e, a umožnilo nám to potom nadviazať aj e, v tomto prípade, ale žiaľ v praxi sa veľmi málo z toho uplatnilo. Náš výbor e, sa snaží sústreďovať na tieto témy, aby sme e, naozaj e, vyzvali členské štáty aj komisiu ku konkrétnym krokom. Ešte čo sa týka formy, ja som rozhodne za stratégiu, ktorú uplatnila Laura a síce nerobiť z toho nejaký vianočný stromček, aj keď by nás to potešilo v eh, tomto období roka. V každom prípade by sme tým nedosiahli cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Čo sa týka obsahu, to by som eh, sa tiež rada poďakovala Laure. Sústreďuje svoju pozornosť práve na eh, odstranenie rozdielov medzi jednotlivými národnými legislatívami, aj keď vieme, že to nie je jednoduchý proces Práve naopak. A tiež e, sa tam spomína uplatňovanie už schválených nástrojov. Tiež chcem oceniť, e, že a tá naša skupina celá veľmi vysoko e, oceňuje, že sa tu hovorí o veľmi konkrétnych nástrojoch, že je tu veľmi úzke prepojenie medzi zločinnosťou, a prisievalectvom, ďalej medzi zločinnosťou a životným prostredím a tiež medzi korupciou a využívaním verejných prostriedkov. Chcela by som tiež e, zúrazniť, že v tomto pracovnom dokumente by sa mala spomenúť aj e, ochrana svetkov, tak ako už povedala napokon aj Laura, a tiež tento Európsky ochranný program Myslím, že by sme sa mali tohto cieľa uh, ujať. Už sme v procese vypracovania správy sa zhodli na tom, že by sa tam mali spomenúť aj fiškálne aspekty, konkrétne daňové raje a taktiež daňové podvody, ako aj pranie špinavých peňazí čo rozhodne súvisí eh, podľa nášho názoru s touto správou, keďže okrem organizovaného zločinu, ktorý nepozná hranice, ani naše reakcie by nemali byť obmedzené hranicami. Teda jednoznačne eh, bude potrebné zaujať európske stanovisko a posilniť využívanie európskych nástrojov, či už pôjde o nadnárodné nástroje, ktoré samozrejme sú dôležité, keďže neviem, či je toto číslo správne, ale rozhodne je astronomicky vysoké, aj keby nebolo presné. Aspoň nám zhruba poskytne predstavu o rozsahu práce, ktorej sa treba v tejto oblasti venovať. Hovorí sa totiž, že 110 e, miliárd eur to sú Ehm, zisky týchto zločineckých skupín, ktorými sa obohacujú každoročne z tejto nekalej činnosti. Rozhodne teda si to bude vyžadovať naše spoločné úsilie. Ešte by som na záver dodala, že aj keď nie je jednoduché uplatniť tieto ciele v praxi, mali by sme predsa len sa snažiť o európsky prístup. Už 30 rokov sa hovorí o Európskej prokuratúre, žiaľ neposunulo sa to ešte nejako ďalej a žiaľ odolávajú tomu členské štáty a tak ako aj v iných oblastiach e, by sme nemali poľaviť, mali by sme poukazovať na potrebu tejto Európskej prokuratúry. Aj dnešná dopoludnejšia debata o terorizme dokazuje, že sa tieto veci jednoducho neriešia, nepohýnajú sa ďalej, kým sa nezaujme európsky prístup a dokonca aj tí najproeurópskejší z nás sa obrátia Európe chrbtom, ak sa tieto veci naozaj nebudú efektívne riešiť. Ďakujem, takže mnohí, tiež spravodajcovia a ďalší kolegovia sa prihlásili o slovo. Začneme Ilianou Jotovou. Ďakujem, Claude. Takže chcem pogratulovať Laure k dobre práci a k tomu pracovnému dokumentu, ktorý nám dnes predstavila. Je naozaj veľmi komplexný a spolo, spoločné stretnutie tenevých spravodajcov. A chceli by sme povedať, že najprv tam je treba doplniť priority a príslušné odporúčania. No už, ja som rada, že práce máte tieto otázky, pretože ja som predtým pôsobila vo výbore Krym a pracovali sme na správe Akulín. A ja by som si želala, aby táto správa mala väčší úspech než správa Akulín. Nehovorím, že to bola zlá správa, bola tiež veľmi komplexná, ale bohužiaľ dosiahnuté výsledky sú zatiaľ veľmi skromné. Táto správa, ktorá súvisí s bojom proti organizovanému zločinu, neobsahuje 120 konkrétnych odporúčaní a veľmi málo z nich bolo zatiaľ implementovaných. Takže by som si želala, aby Európska komisia upriamila svoju pozornosť za túto správu a aby prišli so špecifickými iniciatívami a legislatívnymi návrhmi. Táto správa o krokoch alebo, alebo správa Európskej komisie o korupcii členských štát, aktoch musí taktiež zahrňať špecifickú sekciu ohľadom opatrení, ktoré treba implementovať. Dúfam, že správa bude hovoriť aj o tomto. Taktiež si myslím, že tam môžeme pridať pár špecifických prvkov, ktoré súvisia s eh, harmonizáciou pravidel v oblasti konfliktu záujmov a taktiež v súvislosti s ilegálne nadobudnutými aktívami. A taktiež si myslím, že tam musím mať text týkajúci sa Európskeho, úradu Európskeho prokurátora. Toto je zatiaľ blokované na rade a vyzerá to tak, že zatiaľ sme v slepej uličke a myslím si, že tu sú aj špecifické úlohy, ale je treba mať teda konkrétny text týkajúci sa úradu Európskeho prokurátora. Ďalšia dôležitá vec, tzv. daňové raje. Vieme, že je špecifický výbor, jedna, jedna z ich správ už bola schválená a možno ešte vznikne ďalší podobný výbor, ale táto dôležitá téma by taktiež mala byť obsahnutá v tejto, správe. No a v neposlednej rade európske finančné prostriedky, európska humanitárna pomoc tretím krajinám a korupcia v týchto tretich krajinách. Máme stále nové informácie na túto tému a medzi tým budeme pracovať na našej správe. Je veľmi dôležitá a ja si myslím, že vďaka nášmu spoločnému úsiliu Európska komisia taktiež bude priklad tomuto väčšiu dôležitosť. Pani Žuli, ja sa chcem poďakovať najskôr pani Ferrera za úsilie, ktoré vložila do tejto eh, správy. Všetci tieňoví spravodajcovia sa zhodneme na tom, že sa nám spolupracovala dobre. Možno by sme mohli predsa len jasnejšie naznačiť, ako sme prehrali v tejto vojne, v tomto boji proti korupcii v Európe a možno uviezť niekoľko príkladov, aby sme preukázali, ako e, sa korupcia na úrovni nadnárodných e, podnikov e, podpísala pod zmenu celého prostredia. Je to legenda, je to mýtus, že boj proti um, korupcii znamenal, že sa to presídlilo inám. Neviem, či poznáte príbeh firmy Siemens, mnoho korupčných afér tejto firmy v súčasnosti e, je tu e, čínsky subjekt, ktorý tvrdí, že Siemens predával e, produkty, dokonca medicínske zariadenia veľmi nízko po cenu nemocniciam a tým spôsoboval dumping. A všetky tieto transakcie úplne unikajú európskej justícii, pretože toto všetko sa deje mimo Európy, deje sa to v Číne a tým pádom má Siemens eh, tu u nás eh, záznamy čisté a tento boj, eh, ktorý už trvá celé roky, žiaľ prináša veľmi málo výsledkov a tiež je pravda, že v tomto kontexte sa veľkú úlohu národnej spoločnosti. Isté, že platí aj to, že korupcia bráni vytváraniu mieru, napríklad ako vidíme v Afganistane, kde humanitárna pomoc bola um, zneužitá, ďalej Dubaj, ktorý je čiernou dierou, ktorý nespolupracuje v návratnosti prostriedkov, ktoré pochádzajú z humanitárnej pomoci, nereaguje na výzvy o spoluprácu. Ďalej, nemali by sme si nabrávať, že naše texty, naše dokumenty zmenia svet Máme množstvo rôznych dohovorov, správ. Isté, že tieto dohovory e, sú dôležité, ale ani dohovor OSN o korupcii nejako nebráni tomu, aby nadnárodné podniky prispôsobili svoje kroky a upravili svoje praktiky. Teda musíme to pretaviť e, na kroky do praxe a to si vyžaduje samozrejme prostriedky. A práve tu e, je kameň úrazu. Taliansko má parlamentný výbor boja proti korupcii, ktorý existuje už 50 rokov a ktorý absolútne nič nezmenil o, na konaní mafie v Taliansku a na rozvoji mafie. Navrhujem Laure, aby do správy vložila aj tabulku, kde budú konkrétne sumy, e, ktoré členské štáty vyčlenujú e, sektoru súdnictva pomerek ich HDP, aby sa dokázalo, že v skutočnosti tie záväzky sú iba slovné a nie skutočné v praxi. Nie sú teda podložené konkrétnymi prostriedkami. E, ďalej, e, Tieňová spravodajkyňa, ktorá sa už teraz vyjadrila, si nesprávne vysvetlila to, čo Laura Ferrara napísala o pristahovalectve a zločinnosti. Ona tam netvrdí, že imigrácia spôsobuje korupciu. Píše, že presťahovalci sú obeťami mafie, ktorá riadi celé siete eh, záchytných eh, centier. To si vyžaduje samozrejme veľkú patrnosť, najmä v názvoch, eh, pretože často um, to potom nie je dosť jednoznačné a vznikajú nedorozumenia. A ďalej je dôležité zdôrazniť význam whistleblowerov, teda tých bielých brán, je potrebné chrániť. Vieme, že rada jasne vyhlásila a napokon aj komisia, že si neželajú meniť minimálne pravidla ochrany týchto bielých brán. Mali by sme im to pripomenúť, pretože proti korupcii nebudeme schopní bojovať bez týchto bielých brán. Teda to považujem za správne v správe. Jediný problém, ktorý e, tu vidím, je, že keď e, dôjde k zhabaniu majetku, ktorý pochádza z trestnej činnosti, tento majetok e, sa veľmi často potom dáva späť povedným majiteľom, pretože ľudia sa boja. Napríklad, keď sa mafia obohacovala na polnospodárstve, ehm, človek, ktorý by si potom bol ochotný vziať napríklad späť tieto pozemky, ten by sa bál, že sa dostane do problémov. Teda jednak e, je dôležité tieto, toto imanie celé zhabať, e, ale ich konzervácia potom je veľmi e, zložitá. Napríklad konzervovať takéto lietadlo, v ktorom sa napríklad trpali drogy, to je veľmi nákladné a zložité a ďalej e, podobne aj plavidla, ktoré sa využívajú len trestnú činnosť. Toto všetko je veľmi nákladný a zložitý proces. Teda v texte by sa mala spomenúť možnosť predať e, e, toto imanie a to dokonca aj v priebehu konania, pretože tak v Taliansku aj hoci kde inde celé tieto konania môže, môže trvať niekedy aj 10 ročia. A keby sa tieto pochybné tovary, pochybné imanie, majetok predali bolo by možné spätne nadobudnúť e, potom prostriedky v prípade, že daná osoba nebude e, napokon odsudená z trestnej činnosti. E, ďalej, čo sa týka um, trestnej činnosti na životnom prostredí, toto jednoznačne odsudzujem a je podľa mňa paradoxné, že um, ak sa neplnia pravidlá v oblasti odpadového hospodárstva, štát za to nenesie žiadnu zodpovednosť a občan vlastne platí dvakrát. Je to uh, Um, vo forme obrovských um, hromád odpadu, ale v skutočnosti na tom uh, obohacuje mafia, ktorá spravuje uh, celé toto odpadové hospodárstvo a v neposlednom rade z toho majú prospech uh, napríklad aj veľké farmaceutické spoločnosti, ktoré taktiež vytvárajú obrovské množstvo odpadu. A ďalej si uvedomme, že odpad má aj sanitárne dopady. Uvedomme si, že ľudia, ktorí žijú v okolí týchto eh, obrovských hromád eh, odpadu, majú veľmi um, poškodené zdravie. Tam je aj úmrtnosť o mnoho vyššia ako v iných oblastiach. Teda má to veľmi uh, ďaleko siahle dopady. Ešte raz ďakujem kolegyni spravodajkyni a dúfam, že sa podarí zaujať inovatívny prístup k tejto téme a že poukážeme na tých skutočných eh, zodpovedných, eh, teda, že je tu nedostatočná politická vôľa tieto problémy vôbec riešiť. Ďakujem. Takže šli bola spravodajkým za zelených a pani Jotová za socialistov a demokratov a teraz pán Melo za EPP. Kolegovia, ešte pripomínam, snažím sa aby nedošlo k časovému posunu, tak sa to stalo dnes ráno. Takže prosím, 3 minúty maximálne. Ďakujem, pokúsim sa byť stručný. Je to veľmi dôležitá správa. A spolupráca je kľúčovým prvkom v boji proti korupcii. Korupcia no, sa neprejavuje všade rovnakým spôsobom. Pani Ferrara o tom hovorila. Sú určité prvky, ktoré sú spoločné a iné, ktoré sa líšia. Správa nemôže odzrkadľovať len situáciu v Taliansku napríklad. Musí to byť e, politický nástroj, ktorý vezme do úvahy aj ďalšie členské štáty. Musí to byť európska reakcia na to, čo sa deje aj v ďalších krajinách. Príklad. Keď sa pozrieme na politiku šetrenia, mnohí to poznáte, pokiaľ e, je to v boji proti korupcii spoločný menovateľ, pokiaľ chceme politizovať boj proti korupcii, tak potom môžeme odradiť niektorých ľudí od využívania zásadného nástroja v boji proti korupcii. Ja som z Portugalska a moja krajina prešla programom šetrenia, ktorý začal v roku 2011. Trojka odišla z Portugalska v maji 2014 a um, tam dochádzalo v korupcii vtedy v mnohých krajinách, ale keď chceme prepojiť korupciu s politikou šetrenia, tak e, pravdepodobne mnohých by takýto postup odradil. Nemali by sme sa preto snažiť politizovať túto správu, pán predseda. Pretože ďalších kolegov by to mohlo odradiť. Niektoré politické skupiny a strany si myslia, že šetriť bolo treba kvôli tým konkrétnym podmienkám, v ktorých sa krajiny nachádzali, pretože bola treba externá pomoc, museli sa financovať trhy. No a pre iné politické skupiny šetrenie je v podstate stelesnením všetkého zla. A preto je potrebné sa vyhnúť politizácii správy. Taktiež sú tu právne aspekty, ktoré existujú v niektorých členských štátoch a v iných nie. No a my z právneho pohľadu chceme v podstate odra- od- zobraziť situáciu, ktorá možno zodpoveda, alebo realitu, ktorá zodpoveda všetkým krajinám, pretože tá realita v každej krajine môže byť iná pre iné niečo, čo je relevantné v jednej krajine, nerelevantné v ďalších. A musíme samozrejme chrániť aj e, whistleblowerov, čo upozorňujú na nekalé konanie. Ale toto je veľmi komplikované. Keď sa pozrieme na stanoviská niektorých politických skupín, mohli by sme tu mať teda dôležitý nástroj pre boj proti korupcii, ale taktiež je tu otázka konfliktu záujmov a čo robiť napríklad v prípade odhalenia štátneho tajomstva e, s whistleblowermi. Možno, samozrejme, treba aj zaručiť určitú minimálnu úroveň, ale často to má aj určitú dohru, pretože Ehm, táto právna ochrana sa možno nevzťahuje na prípady prezradenia štátneho tajomstva. A Eva Žoli hovorila o Euró- úrade Európskeho prokurátora. Už sme zaznamenali určitý pokrok a Hovorí sa o tom aj v Lisabonskej zmluve. Parlament sa snažil napomôcť trest, postupom trestného stíhania a čo sa týka toho, aby sa to pretavilo do konkrétnej legislatívy v členských štátoch, tak musí to napomôcť aj úrovni účinnosti. Členské štáty musí mať možnosť to spojiť jeden s druhým. Sudcovia, ehm, prokurátori by mali možnosť spolupracovať a požiadať o pomoc úrady druhého členského štátu, pokiaľ by tie mali nejaké dôkazy, ktoré by tomu prvému členskému štátu pomohli. A mohli by tam byť mm, s tým určité problémy, ale myslím si, že by to prešlo veľkou väčšinou vďaka podpore e, väčšiny politických skupín. Ja hovorím oveľa kratšie, než tí, čo hovorili za ostatné politické skupiny. A to všetko, pán predseda, ale prosím, e, rozdielte rečničký čas spravodlivo. Rozhodujem spravodlivo, hovoríte dlhšie než 5 minút, všetci hovoria dlhšie než 5 minút a potom máme problém s programom. Vy, ja som povedal 3 minúty a vy hovoríte viac než 5 minút, ja som férový. Ale teraz, áno, ja som vás iba žiadal slušne o 3 minúty a všetci hovoríte dlhšie než 5. Ja, keď vidíte, že mám kladivkom, tak to som slušný. Ale pokiaľ to ignorujete, tak eh, ním zaklopem. A všetci stáli členovia výboru to vedia, že ja som extrémne slušný. Dobre. Takže ďalej. Veľmi disciplinovaný, tieňový spravodajca, pán De Jong. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa byť stručný. Takže ako prvé by som chcel povedať, že ja som bol členom výboru Krím Snažili sme sa vyhnúť tomu vianočnému stromčeku. Napriek tomu sa nám podarilo. Bolo tam mnoho cených odporúčaní, ale keďže ich bolo toľko, tak e, všetky ostatné inštitúcie si mohli vyberať, čo sa im najviac páčilo. Takže vo všeobecnosti dúfam, že táto správa len potvrdí ten text, ktorý už sme schválili a že sa obmedzí na nové nápady a nové myšlienky. Chcem povedať tri veci prvé medzinárodná spolupráca. Sú tu určite nedostatky zo strany komisie, napríklad aktivita v rámci GRECO, to je e, orgán e, Rady Európy pre boj proti e, korupcii, ďalej OSN taktiež žiada o správy o korupcii od komisie, komisia to nerobí, no a taktiež OECD, ktoré hrá taktiež dôležitú úlohu. Takže nie len medzi e, štátne opatrenia, ale aj spolupracovať s ďalšími inštitúciami a organizáciami. Ďalej, verejné prostriedky. Som rád, že je to tu zdôraznené ako jeden z hlavných bodov. Tu by som chcela upriamiť vašu pozornosť na verejné obstarávanie. Európsky dvor auditorov skonštatoval, že tam narastá miera závažných chýb, no a oni, ja, mňa by zaujímalo, aké sú tam odporúčania. A na záver, čo si myslím, že je dôležité, to je prevencia. Tu by sa toho dalo povedať veľa. Napríklad investigatívni novinári. Nie je tu o to, len o to, že nie sú na takýchto novinárov dostatočné prostriedky, ale že nadalej sú stále zastrašovaní a myslím si, že taktiež v by sa malo hovoriť o chráne novinárov. Čo týka e, informátorov, tak ehm, ja som za to, aby aj tu bola vytvorená nejaká európska legislatíva a určite je možné nájsť nejaké texty, kde by sa to dalo zakotviť. Ďalšie dôležité texty, napríklad čo týka prania špinavých peňazí, mali sme správu z Argentíny, vrátane e, smernice e, o vlastníctve. No a na záver, to prepojenie, medzi dvomi oblastiami. To je prevencia korupcie a organizovaného zločinu. A na druhej strane tu máme ďalšie e, nástroje, napríklad e, smernicu o obchodných tajomstvách. Tam taktiež to môže podkopať prax v súvislosti s ochranou informátorov. No a na záver, čo sa týka tie e, spoločnosti s jediným členom rôzne v podstate spoločnosti iba s nejakým eh, PO boxom, tak eh, tam, tam taktiež by ma zaujímala nejaká potenciálna legislatíva. Ďakujem ďalej Silvii Vonkáfan. Ďakujem. Takže chcem poďakovať spravodajkyni za to, že sústredovala na hlavné body. Myslím si, že to je dobrý východiskový bod No a jediná vec, o ktorej by som chcela hovoriť, je tam na konci, je to otázka sociálneho využitia tých skonfiškovaných majetkov. Tu spravodajkyňa hovorí o tom, že by mala byť vytvorná európska sieť národných agentúr pre správovanie a mm, pre rozdelenie, pre rozdelenie skonfiškovaného majetku. Ja si nie som úplne istá, či už všetky členské štáty majú takéto agentúry. A pokiaľ áno, tak v poriadku, ale pokiaľ nie, tak je treba najprv vyzvať členské štáty, aby takéto agentúry zriadili. A po druhé som chcela povedať, že mne ešte nie je úplne jasné, ako by to malo fungovať túto tejto oblasti, ktorú považujem za veľmi dôležitú, aby na sociálne účely sa potom prerozdeľovali tie zhábané majetky, tie aktíva, tak e, nakoľko nevie jasné, či by bol takýto mechanizmus praktikovateľný a ako. Takže tu by som chcela, aby na to spravodajkyňa popracovala. Um, next is Mario Lauriston, please. Ďalej um, Mario Lauristin. Eh, ďakujem pekne. Ja chcem podporiť to, čo práve povedal kolega De Jong o eh, význame mediálnej slobody a investigatívnej eh, žurnalistiky. Keď sa totiž pozrieme na analýzu krajín podľa miery mediálnej slobody vidíme, že je tu priama korelácia medzi mediálnou slobodou a priestorom bez korupcie, teda je potrebné brániť mediálnu slobodu a tiež poskytnúť dostatočné zdroje kvalitným médiám. To je jedna vec. Ďalšia vec. V tejto novej situácii musíme tiež zohľadiť aspekt digitalizácie, pretože digitálna únia, digitálne služby vytvárajú e, nové príležitosti transparentnosti a ja z vlastných skúseností z Estonska viem, že my, keďže máme 95 podaných daňových priznaní na, cez internet, v našom systéme všetky transakcie nad 1000 eur by sa mali elektronicky oznamovať daňovým orgánom. Pomáha to aj novinárom získavať informácií a tiež to zvyšuje transparentnosť. A tretia vec, kultúra dôvery keď sa pozrieme na vzťah medzi um, indexom eh, korupcie, respektíve eh, spoločnosti bez eh, korupcie, tam je tá miera dôvery vo verejnej inštitúcie policiu veľmi úzko spojená s touto eh, mierou korupcie v danej eh, krajine v spoločnosti a to súvisí tiež eh, s zhromažďovaním údajov, s transparentnosťou verejného obstarávania a tiež s transparentnosťou nakladania s európskymi prostriedkami, teda transparentnosť, digitálne služby a mediálna sloboda. Toto podľa mňa sú tri zásadné body v tomto boji proti korupcii. Ďakujeme. Juan Fernando, prosím veľmi stručne. Ja chcem predniesť len konštruktívne vyjadrenie, keď sa nadvezuje na správu e, výboru Krím o boji proti organizovanému zločinu a korupcii v Európe. Ja by som bol nerád, keby sa pozabudlo na to, že aj cezhraničné a celoeurópske európske E, výmeny informácií o boja proti korupcii podľa mňa sú veľmi relevantné. Ja e, mám skúsenosti ako bývalý minister spravodlivosti s bojom proti korupcii. Význam tlače, médií, keďže vo väčšine prípadov aj médiá a tlač môžu byť rovnako skorumpované ako celý politický systém danej krajiny. Nemali by sme preto preceňovať ich schopnosti, mali by sme zdôrazňovať predovšetkým význam osvety a informovanosti proti korupcii od najnižšieho veku. A to by mohlo byť zrkom nádeje pri výchove novej generácie s novým pohľadom na vec. Najlepší spôsob, ako bojovať proti všade prítomnej korupcii, od tzv. občianskej spoločnosti voči inštitúciám, teraz dole nahora, ale aj opačne, teraz hora nadol, od politických inštitúcií k zvyšku spoločnosti. Myslím, že aj na toto treba pamätať pri finalizovaní tejto správy. Ďakujeme, Juan už máme naozaj časový sklos. Chcel by som však predsa len dať slovo komisii, ale prosím stručne. Príjemné popoludnie, ďakujem Laura Ferrare za tento veľmi dobrý základ aj pre našu ďalšiu prácu v komisii. My sme si veľmi pozorne vypočuli eh, všetky stanoviská, ktoré tu zazneli. Chcela by som, ak dovolíte, zareagovať v krátkosti Nebudem sa vyjadrovať ku všetkým rečníkom, lebo by to bolo veľmi rýchle. E, chcem povedať, že chceme veľmi oceniť to prepojenie medzi organizovaným zločinom a korupciou. My sme špeciálna jednotka pre organizovaný zločin a korupciu. Ja túto jednotku vediem. My sa snažíme tieto dva prvky úzko prepojiť. E, ďalej si veľmi ceníme aj prepojenie týchto dvoch tém s témou infiltrácie v e, čiernej ekonomike. E, ďalej neexistuje riešenie, ktoré by poskytla iba legislatíva sama o sebe, ani plné a plnopravné plnenie legislatívy. Toto všetko však musí byť spojené s ostatnými opatreniami iného druhu. A ďalej, v súvislosti s legislatívou, mali by sme pamätať na to, že táto oblasť ešte stále je, alebo do nedávna bola, oblasťou tretieho piliera, teda v niektorých oblastiach je veľmi zložité, ba dokonca nereálne domnievať sa, že môžeme zaviesť nejaké celé európske pravidlá v niektorých témach, aj keď sa teda pracuje na vyhodnocovaní možností legislatívy pre jeden či iný druh legislatívy. My sa snažíme predstavovať aj rôzne iné nástroje. E, chcela by som spomenúť dve z týchto tém konkrétne. Jedna je súčasťou tých troch odporúčaní a síce ide o využívanie zhabaných e, majetkov. Chceme to teda využiť e, aktuálne existujúcu platformu na opätovné získanie týchto majetkov. Táto platforma je už rozbehnutá, Takmer každý mesiac prebieha stretnutie príslušných pracovníkov, už aj zverejňujú súčené postupy, máme aj štúdie k dispozícii, ale predovšetkým teraz e, rozvíjame pôsobenie úradníkov, ktorí budú mať na starosti riadenie týchto majetkov v stretnej činnosti, aby sa taktiež vzdielali o skúsenosti, osvedčené postupy a tiež, aby sa zvažila možnosť vytvoriť európsku sieť E, s cieľom skúmať e, ďalšie spoločenské využitie týchto zabaných majetkov. Ďalej, čo sa týka verejného obstarávania, isté, že existuje smernica o verejnom obstarávaní. Chcela by som zdôrazniť, že jedno z hlavných ustanovení je do roku 2018 e, zaviesť elektronické verejné obstarávanie vo všetkých členských štátoch a to by teda malo automaticky za následok zvýšenie transparentnosti Chceme tiež pozorne sledovať kroky členských štátov v nakladaní s európskymi prostriedkami v rámci Európskeho semestra hospodárskej správy. To je veľmi silný nástroj, pretože je to až na úrovni premiérov a prezidentov. Aj tu sa teda venuje pozornosť verejnému obstarávaniu a ešte o niečo pragmatickejšie zapojiť do tohto procesu aj súkromné spoločnosti, aj rôzne iné mimovládky, ktoré kontrolujú nakladanie s verejnými prostriedkami a tiež priebehy verejného obstarávania v členských štátoch. Čo sa týka správy o boji proti korupcii, isté, že toto všetko veľmi pozorne sledujeme ešte pred zverejnením správy na budúci rok. Toľko teda z našej strany. Ide o fázu pracovného dokumentu. Ešte sa budeme tejto téme veľmi intenzívne venovať. Nechcel by som oberať o čas ostatné body na programe. Prepáčte mi to, že na vás takto časovo tlačím. Chcel som sa ešte vrátiť k spravodajkyni. Laura, už naozaj máme veľmi málo času, nebude teda možnosť odpovedať na všetky vyjadrenia, ktoré tu zazneli. ale možno e, v krátkosti by si mohla zareagovať a tešíme sa teda na samotnú správu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcela poďakovať tieňovým a ďalším kolegom, ktorí vystúpili a ktorí mi poskytli cenné podnety. Mne sa zdá, že je tu istá, istý súhlas, že tu panuje zhoda eh, ohľadne toho, ako sme dokument nastavili a ako by mal vyzerať, e, vyzerať štruktúra našej ďalšej práce, čiže aby sme sa dopracovali eh, do cieľa čo najlepším, a naj, čo, to najlepším spôsobom. Takže ďakujem aj za návrh. Pokiaľ ide o daňové raje, určite by sme sa mohli nad tým zamyslieť. Osobitný výbor TAX práve diskutoval o tejto téme a potom uvidíme ešte, čo bude súčasťou stanoviska výboru KONT je dôležité zdôrazniť, ako navrhla kolegyňa, um, konflikty záujmov, um, majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom, infiltrácia do legálnej ekonomiky a tak ďalej. Určite ide o aspekty, ktoré sú pre nás veľmi cenné a ktorými sa budeme zaoberať. Pokiaľ ide o tabulku, o ktorej hovorila pani Žolí, e, tabulku, kde by sme mali zobraziť koreláciu um, ohľadne členských štátov a PIL, no pripomeniem, že sme poverili EPRS štúdiou, aby vyhodnotila náklady a ekonomický dosah toho, že európske inštitúcie um, nekonajú, respektíve, že legislát- neexistuje primeraná legislatíva na boj proti korupcii a tak ďalej. Takže takáto štúdia by nám mala ponúknuť konkrétnejšie výsledky. No aby som ešte nadviazala na to, čo povedal pán Melo. Cieľom nie je... Um, Cieľom nie, nie je tu ponúknuť talianský pohľad alebo talianskú nejakú štruktúru. Ja som práve rada, že e, naši tieňoví sú z rozličných členských štátov. Takýmto spôsobom každý bude môcť prispieť svojou troškou mlyna, nielen pokiaľ ide o kompetencie, ale aj pokiaľ ide o e, kontext e, teritoriálny výsledky štúdie budú mať európsky rozsah a ponúknú nám ďalší základ pre diskusiu a to všetko sa potom stane súčasťou správy. Je zaujímavé to, čo navrhol pán De Jong ohľadne medzinárodnej spolupráce. Hovorili ste o ochrane investigatívnych novinárov. Som veľmi povďačná aj komisii, za podporu našej práce a návrhy, ktoré nám poskytli ohľadne zhabaného majetku. Čiže, pán predseda, v podobnom duchu budeme pracovať v už načatej práci. Ďakujem. A ďakujem pekne. Ďakujeme spravodajkyni a teňovým spravodajcom všetkým ostatným, ktorí sa zúčastnili diskusie. Myslím, že to vrhá celú túto problematiku do veľmi dobrého svetla. Tešíme sa na správu. Ďalej prejdeme k bodu 26. Ide o prezentáciu hlavných záverov štúdie, ktorá vznikla na poverenie politického oddelenia Európskeho parlamentu. Ide tu o porovnanie medzi mierou ochrany údajov v legislatíve medzi USA a EÚ. Prezentáciu predniesie Franciska Boma, ktorá je profesorkou na Univerzite v Münstri má na starosti teda jej oblasťou pôsobnosti mediálne právo. Je to správa, ktorá je vysoko relevantná. E, táto štúdia e, poskytuje parlamentu užitočné informácie e, na tému zastrešujúcej dohody medzi EU a USA, najmä v oblasti ochrany osobných údajov. Máte slovo, vážená pani profesorka, celkom iste je o túto štúdiu veľmi veľký záujem. Ďakujem. Ďakujeme za pozvanie a tiež za to, že mm, možnosť prezentovať vášmu výboru výsledky tejto štúdie. Požiadali ma, aby som vykonala porovnanie medzi legislatívou um, ochrane údajov medzi EU a USA s cieľom um, mm, podpory sledovanie dodržovania legislatívy. Táto štúdia vznikla e, s ohľadom na budúcu zastrešujúcu dohodu a taktiež s ohľadom na možný e, nástupnícky systém po mm, Safe Harbor. Ja som e, túto správu zverejnila až po tom, čo unikla. Teda bola zverejnená v konečnej verzii až e, následne po jej e, uvedení do médií. Táto prvá e, časť sa venuje európskej legislatíve a taktiež legislatíve Rady Európy a druhá časť sa venuje legislatíve USA. Záruky na ochranu údajov v v legislatíve USA sú dosť zložité, je dosť ťažké to tam hľadať. Existuje štúdia profesora Benjamiho z Washingtonskej univerzity, kde sa analizuje americká um, strana. Ja som už nechcela opakovať to, čo profesorka vo svojej správe uvádza. Ja teda vychádzam z jej záverov, ku ktorým dospela a tiež poskytujem krátku analýzu nového vývoja v americkej legislatíve, napríklad um, v súvislosti s Freedom Act a FISA Act. Teraz, eh, čo sa týka európskej legislatívy eh, o ochrane údajov, naučili presudzovania práva. Od roku 2009, od nadobudnej účinnosti Lisabonskej zmluvy, eh, práv na ochranu súkromia a ochranu údajov nadobudli výraznejšiu váhu. Vníma sa to ako prvotné právo. Po roku 2009 teda ochrana súkromia už naozaj je zdrojom prvotného práva, aj keď predtým to tak nebolo. Bolo to súčasťou e, tretieho piliera a síce prípadového práva, bolo to teda dosť obmedzené, aj tu sa odvoláva na prípadové právo Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Práve teraz sa chystajú zmeny. Európsky súdny dvor prijal veľmi dve zásadné rozhodnutia. V prípade Šrems okrem iného a taktiež e, rozsudok o uchovávaní údajov. Tieto e, rozhodnutia vychádzajú e, z primárnych zdrojov práva, teda konkrétne článku 16, článku 7 a článku 8, článku 7 a 8 Charty základných práv a článku 16 zmluvy o fungovaní EÚ. Toto je súčasťou sekundárnej legislatívy. Najskôr sa vyjadríme k tomu prípadu o zadržiavanie a ochovávaní údajov. Je to totiž dôležité eh, pre eh, presadzovanie eh, princípov ochrany údajov s účelom presadzovania práva. Čo sa týka všeobecných zásad, ktoré by sa mali dodržiavať v tejto oblasti, napríklad súvisí to so zhromažďovaním, zadržiavaním a sprístupnením údajov. Toto všetko sú uh, um, osobitné fázy, ktoré um, predstavujú porušenie a taktiež si vyžadujú um, riadne opodstatnenie, čo sa týka zdieľania údajov a presunu údajov medzi EU a USA. Uh, ďalej súd konštatoval, že uh, nie je dôležité, či um, daná osoba vie doložiť, že bola predmetom sledovania alebo nie. Napriek tomu sa môže obrátiť na súd. Tiež um, tento rozsudok um, konštatuje, že je protiprávne e, vykonávať e, nediferencovaný e, spôsob a masový spôsob zhromažďovania údajov a taktiež prepojenie medzi hrozbou voči verejnej bezpečnosti a taktiež zadržavaným údajmi s cieľom Mm, podpory presadzovania práva a tiež sa tu spomína samotná podstata práva ako takého, asi ten prístup k údajom. Ďalej prípad Šrem sa týka dvoch e, zásadných e, aspektov. Jednak e, právomoci orgánov na ochranu údajov. Tu nebudem zachádzať príliš do, potrebno, do podrobností. Tieto orgány na ochranu údajov majú vyšetrovať všetky žaloby občanov a to aj ak rozhodnutie eh, komisie v danej veci už existuje. Eh, ďalšie dôvody eh, tohto prípadu Šrems, respektíve aspekty, sa týkajú z neplatnosti rozhodnutia o Safe Harbor. Toto rozhodnutie súdu bolo dosť zásadné, teda súd skonštatoval, že to porušuje tú samotnú podstatu e, pojmu právo e, tiež nechýba, e, teda chýba ešte súdna revízia a tiež nie je možnosť pre jednotlivca obrátiť sa na americké subjekty a žiadať o nápravu. Je tu teda ustanovenie, ktoré bránilo tomu, aby sa uplatnila legislatíva EÚ, keďže legislatíva USA mala väčšiu váhu ako legislatíva EÚ. Tiež čo sa týka nezávislosti a nezávislého dohľadu, eh, aj toto súviselo s nedostatkom eh, súdnej revízie. Eh, nie len v týchto primárnych zdrojoch práva, teda v týchto konkrétnych prípadoch vidíme konkrétne štandardy presadzovania práva, vidíme to aj v sekundárnom práve, konkrétne v smernici 9546, taktiež smernica 2002, 58 nariadenie 54 e, a taktiež rámcové rozhodnutie z roku 2008-977 v súvislosti s e, ochranou údajov v oblasti presedovania práva. Chcela by som analyzovať e, túto kombináciu, dosť nesúrodú kombináciu rôznych Eh, prístupov a pokúsim sa to zhrnúť do takých všeobecných zásad, ktoré sa objavujú aj v smernici aj v nariadení. A pokiaľ ide o eh, štandardy, tu som sa snažila eh, z toho vyabstrahovať tie najvšeobecnejšie zásady. Isté, že existujú tu kvalitatívne štandardy. V presedovaní práva tie sa musia dodržiavať tiež nezávislý dohľad, to je mimoriadne dôležité v tejto súvislosti ako aj presun tretím e, krajinám. Tu sa musia regulovať isté prípady, e, napríklad aj v kontexte rozhodnutia Šrems, e, tam sa to ešte zdôraznilo. Čo sa týka časových obmedzení pre uchovávanie údajov, tiež práv a možnosti získať nápravu pre jednotlivcov, tiež automatizované rozhodnutia a profilácia ako aj bezpečnosť a technická ochrana pokiaľ ide o judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, viete, že tam je kľúčovým ustanovením práve článok 8, môžeme ísť na ďalšiu priesvitku a judikatúra, čiže článok... Poprosím ďalšiu priesvitku, že pokiaľ je článok 8 a opatrenie na presadzovanie práva je pomerne komplexný. Uh, platí od 70. rokov, čiže tá judikatúra je rozsiahla a často Európsky súdny dvor práve, sa práve opiera o tieto prípady máme databázy, samozrejme tam to zaobchádzanie s údajmi sa líši, sú tam podozrivé osoby, nepodozrivé osoby a musia byť pri spravovaní databáz samozrejme nastavený aj príslušný časový rámec a po sledovaní eh, musí byť eh, zaslaná aj notifikácia. Vidíme, že primárne a sekundárne EU právo chráni údaje pomerne rozsiahlým spôsobom. Európsky súd pre ľudské práva a jeho judikatúra doplňa ešte ďalšie princípy v tomto ohľade. Pokiaľ ide o americké právo, americkú legislatívu, tak ja som rozdelila analýzu ich legislatívy na dve časti, záruky, ktoré sú v platnosti a obmedzenia záruk. Na ďalšej prísvietke vidíte, že tie záruky sú pomerne obmedzené. Máme štvrtý doplnok ústavy, um, zákon o, súkromia, o súkromí a zákon o opravnom prostriedku. Pri tomto pri možnosti obranného prostriedku by malo dojsť k náprave nedostatkov, ale ja vám len chcem povedať, že tomu tak nemusí nutne byť. Máme e, štyri nápravné opatrenia v... a tieto by mali platiť aj na európskych občanov, ale tomu tak nie je v prípade zákona o súdnom prostriedku Čiže možno povedať, že tento legislatívny akt, respektíve, tie, e, respektíve tieto opatrenia platia len obmedzeným spôsobom, ako napríklad tá trojka a štvorka, tie platia len v obmedzenom rozsahu. E, uvedená legislatíva nepokrýva nedostatky, ktoré boli súčasťou zákona o zachovávaní súkromia. Ďalej, zákon o e, súdnom opravnom prostriedku, ten obmedzuje možnosti na krajiny, na ktoré sa vzťahuje, čiže na krajiny, ktoré podpísali dohodu, ktoré sú súčasťou legislatívneho aktu a vzťahuje sa len na tie údaje, ktoré sa prenášajú, teda nie na údaje, ktoré majú k dispozícii napríklad spravodajské služby a ktoré sa vkladajú do amerických databáz. Čiže ide tu o E, občanov EÚ, ale zostáva tu otázka, že či tento zákon, či sa akým spôsobom sa vzťahuje na zákon o zachovávaní súkromia. Čiže akým spôsobom e, súvisia tieto obmedzenia so zákonom o zachovávaní súkromia mi nie je úplne jasné. Takže je pomerne obmedzené záruky ďalších legislatívnych aktov, v rámci ktorých sa rôznym spôsobom osobné údare zberajú ECPA, e FISA um, a ďalšie dva zákony. Nepôjdem do podrobností. Jedna vec možno k zákone o slobode. Tam je pomerne dosť skvalitnení, Mm, napríklad E, isté osobitné pojmy, dohľad alebo mm, istý dohľadný orgán, ktorý, ale sa, ktorý je v dispozícii ale len pre amerických občanov. Um, čo sa nezmenilo, to je výkonný poriadok alebo tradičné príkazy FISA, aj ak ehm, časť 215 zákon o patriotizme bude platiť, tak um, tie, tieto časti sa nedajú meniť prostredníctvom zákonu o slobode, takže vidíte naozaj ten rámec v legislatíve USA je pomerne úzko nastavený. Um, tých rozdielov, značných rozdielov je pomerne veľa a je nevyhnutné, aby požiadavky EÚ boli súčasťou v nadchádzajúcich dohôd. Toľko. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a som pripravená zodpovedať vaše otázky. Predseda, ďakujem pekne pani profesorka Böhm. Môžem poprosiť. Prepašte kolegovia, trošku máme časový skos, ja sa ospravedlňujem. Môžem ísť priamo k tieňovým spravodajcom. Môžem sa priamo obrátiť na tieňovým spravodajcom. Vy ste mi neindikovali, či chcete vystúpiť, takže začneme vystúpeniami tieňových, teda pán Vos. Ak, nech, ak neželáte vystúpiť, jednoducho odmietnete možnosť vystúpiť. Ďakujem. Takže ja som si najprv myslel, že najprv bude hovoriť spravodajca, ale dobre, môžem aj ja. Takže ďakujem pani sa túto prezentáciu. Vidíme, nakoľko je komplexný a obsiahli tento systém. Mňa, čo by mňa zaujímalo najviac, je ako hodnotíte alebo ako odhadujete v podstate tú porovnateľnosť nášho, našich režimov ochrany údajov. Teda režimov na oboch stranách. A dá sa povedať, že v USA ste chránení majú tam porovnateľný stupeň ochrany ako u nás. Ja viem, že je to trochu ťažké, ale zaujímal ma váš názor, pretože ja sám to len ťažko môžem posúdiť. A vy sa tým intenzívne zaoberáte, takže možno máte lepšiu predstavu. No už v poslednej dobe sa toho urobilo veľa, veľa vecí sa zlepšilo a teda takto ideme aj s lepším svedomím do tých bilaterálnych e, rozhovorov. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Jan nie je tieňovým spravodajcom, je spravodajcom. Takže Jan, nech sa ti páči, ak chceš položiť otázku potom Mariu. Uh, um... Ďakujem. Takže to nie je problém. Mňa by zaujímalo, v štúdii je jedna veľmi zaujímavá otázka pre nás a síce, čo sú tie práva, ktoré sú v tom akte o opravných prostriedkoch pokryté. Aké dodatočné práva tam vyvstávajú? Na jednej strane je tam teda obmedzenie, takže toto ma zaujímalo. Aká je pridaná hodnota tejto dohody, alebo aká by mohla byť, no a na druhej strane je toto to, čo teraz sa v podstate e, tam zakotví, je to, e, teda vo svetle európskeho práva, je to v súlade s našimi štandardami. Takže e, toto musí taktiež byť v súlade s rozsudkami Európskeho súdneho dvora. Ďakujem ti, Jana. Ďakujem za to, že ste boli obaja struční. Mariu Lauristin za SAD. Ďakujem veľmi pekne za nesmierne užitočnú správu. Porovnanie je pre nás nesmierne praktické a veľmi hodnotné. Teraz riešime smernicu o presadzovaní práva. Čiže mm, moja, moja otázka sa týka rozli- rozdielnosti medzi prístupmi medzi prístupmi u nás v Európe a prístupom v Spojených štátoch. Môžete ich prosím porovnať? Ja si myslím, že každý z nich má svoje plusy a minusy. A pri presadzovaní práva sme e, svedkami toho, že mm, tá prax, e, e, že má na ňu vplyv vlastne to, ako to prebieha v Spojených štátoch. Mohli by ste sa dotknúť toho porovnania medzi tými filozofiami, ktoré stoja za obomi systémami. Ďakujem ti, Mariu. Neviem, či je tu Timothy. Nie, dobre. Takže Juan Fernando, posledná otázka. Stručne, ja by som veľmi rád vedel, že my teda nemáme e, možnosť dopravného prostriedku v Spojených štátoch? Existuje o tom nejaký empirický záznam, ktorý preukazuje, že európsky občania skutočne e, sa snažili e, o ochranu v Spojených štátoch a že sa im nepodarilo túto ochranu získať v Spojených štátoch a potom aký je, ktorý, aký je negatívny efekt e, um, požiadavky na ochranu práv v rámci justičného systému v Spojených štátoch. Takže pani, pani profesorka, nech sa páči, opäť vám odozdávam slovo. Takže len, len stručne najprv k otázke pána Fossa, aj keď nebola tá prvá. Čo sa týka porovnateľnosti právnych systémov, je ťažké to povedať, pretože to porovnáme v podstate jablka s hruškami. EÚ je e, v podstate ústavné právo na ochranu súkromia a osobných údajov a to sa vzťahuje na každú národnosť. V USA je to naopak. Všetko, čo je ústavne chránené, sa vzťahuje len na amerických občanov. Preto je to ťažko porovnať. A to je preto, že ten právny systém a tradícia je tam úplne iná. Američania často e, obmedzia v e, prosah pôsobnosti zákonov a mm, vždy sa snažia, my sa to snažíme vždy e, tam použiť princíp primeranosti, ale oni majú napríklad Freedom Act, zákon o slobode, ten je obmedzený. Už podstate od začiatku a vzťahuje sa len na amerických občanov. To je obrovský rozdiel našich kultúrnych tradícií, takže by som nikdy nepovedala, že v USA máme rovnaké práva, to je veľmi ďaleko od pravdy. Nemajú žiadny taký komplexný e, rámec pre súkromie. Čo týka otázky pána Albrechta, aká je pridaná hodnota eh, tejto dohody, tam máme aj eh, zákon o súdnych opravných prostriedkoch, tak eh, je to jedna časť, ktorá sa vzťahuje aj na občanov, ale iba jedna malá časť. Takže je tam iba taká slabá možnosť v podstate žiadať opravné, žiadať opravné prostriedky. A tam je to vždy obmedzené. No a neviem, prečo je to tam obmedzené, pretože dalo by sa povedať, že všetko to, čo platí pre Američanov, že by mohlo začať platiť aj pre Európanov v tom zákone o súkromí a tam tie podmienky sú ešte, alebo štandardy sú nižšie než v EÚ. Ďalej, ďalšia otázka. Tie rôzne prístupy, možno po anglicky. Takže ako som práve povedala po nemecky, rozsah legislatívy je pomerne obmedzený v americkom práve a naozaj v tom tkvie ten kultúrny rozdiel. Uh, my sa to snažíme riešiť prípad od prípadu, sú tu, je, je tu istá proporcionalita, testy, potrebnosti. Jednoducho v Spojených štátoch to neexistuje. Ten rozsah je veľmi obmedzený a takáto obmedzená legislatíva, tá legislatíva s obmedzeným rozsahom vlastne potom platí. Um, súkromie nie je základným právom pre amerických občanov. Je to len niečo, na čo sa môžu jednoducho, o čo sa môžu oprieť. Čiže v tom je, v tom je ten rozdiel. Empirický záznam o európskych občanov, kto, snažiacich sa o opravný prostriedok. Nuž, ja som bola trošku zapianá do prípadu Max Schrems a trošičku sme sa snažili získať možnosť opravného prostriedku v Spojených štátoch, ale to nebolo vôbec možné možné. Pokaždé, keď sme sa snažili poslať nejaký, nejakú písomnosť, tak tak sme dostali odpoveď, my nie sme zodpovední, obráťte sa na niekoho iného. Čiže neexistuje zodpovedný orgán, ktorý by, do, ktorý by mohol v kontexte presadzovania práva môcť odpovedať e, európskym občanom. Ďakujem pekne pani profesorka, sme vám povďační za prezentáciu. Ďakujem vážení kolegovia za to, že ste boli struční. To znamená, že sme získali aj čas a môžeme e, teraz pristúpiť k tomu, čo sme vám indikovali e-mailom, teda pôjdeme na ďalší bod. Pán Kirkhope je spravodajcom a neposkytol nám aktualizáciu stavu trialógov, keďže mal problémy dopraviť sa sem, takže ja si chcem overiť. Timothy, chceš sa vyjadriť teraz k PNR? Dobre, v poriadku, takže poďme na prezentáciu stavu veci v prípade PNR. Takže poprosím pána Kirkhopa, aby nám povedal, ako veci stoja. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem, že som nemohol prísť včera. Mal som problémy sa sem dopraviť. No a k PNR. V prvom rade už sa udiali 4 trialógy, 5. bude zajtra Podarilo sa nám pokročiť na kľúčových otázkach a ja naozaj verím, že do konca roka sa dopracujeme k dohode. Rátam s podporou kolegov, komisie a rady a dúfam, že dobrá spolupráca medzi všetkými skupinami bude môcť pokračovať tak, ako tomu vlastne bolo aj doteraz. Dovolte eh, teda k tým hlavným bodom v lety v rámci EÚ. Rada jasne uviedla, že členské štáty si želajú zapracovať tieto do rozsahu smernice. Členské štáty sa domnievajú, že, vnútroštátne, že teda vnútro EU lety by mali byť súčasťou smernice a že takéto niečo môže byť účinné na boj proti rozličným typom trestnej činnosti. Rada tvrdí, že pokiaľ nebudú tieto lety súčasťou smernice PNR a pokiaľ nástroj nebude urýchlene prijatý, tak členské štáty e, upustia od harmonizovaného systému PNR a vytvoria si vlastné systémy systémy PNR, kde sa budú pravidlá rôzniť, najmä v oblasti záruk eh, ohľadne eh, ochrany údajov. Pán predseda, niekde až 80 údajov o letoch sa stiahujú práve na lety v rámci EÚ. My máme obavy ohľadne týchto letov a ich zapracovaniu a vyjednávania stále pokračujú. Pokiaľ ide o obdobie uchovávania údajov, my sme veľmi podrobne diskutovali o e, takýchto obdobiach. Ide o citlivú otázku a pozície troch inštitúcií sa značne rôznia ako vyplynulo z rokovaní doteraz. Po intenzívnych diskusiách sa domnievam, že sa približujeme ku kompromisu, ktorý bude akceptovateľný. Rada pôvodne prosila o 5 rokov pred maskovaním a my sme požiadali o 30 dní, čiže e, je, je zjavné, že potrebujeme dosiahnuť kompromis. To, čo sa to, čo dohodneme, musí byť určite proporčné. Čokoľvek nad 12 mesiacov proporčným určite nie je a E, tu mám pomerne vyhranený názor, pán predseda. Rozsah smernice. Diskutovali sme o rozsahu smernice. Parlament si želal uzatvorený a krátky zoznam a ostáva to i našou prioritou. Ostáva to i mojou prioritou ako spravodajcu. Ale diskusia o zozname trestných činov a či tam zahrnúť cezhraničné trestné činy to ešte, táto diskusia ešte neskončila. My sme, my sme, my sme navrhli aj údaje ohľadne iných hospodárskych subjektov, ktorí nie sú prepravcami, ale rada uviedla, že títo neboli súčasťou kompromisného návrhu predsedníctva. Toto by predstavovalo technické výzvy pre členské štáty. Rada si žela vyhnúť sa uvaľovaniu ďalšieho bremena, ktoré vyplýva zo zberu údajov, ktoré by sa z normálnych údajov nezberali. Ehm, my sa však obávame, že údaje nebudú stočne kvalitné. Členské štáty si ch- sa chcú vyhnúť sa bezpečnostným nedostatkom. Rada navrhuje postup krok po kroku a národné orgány by si to mohli otestovať v rámci národných pravidiel a potom by povinnosť mohla byť zavedená až do budúcna na základe väčšieho množstva dôkazov. Komisia by to mohla zvažiť ako možnosť, ale ešte potrebujú na komisii vyhodnotiť, ako by to fungovalo. Pokiaľ ide o automatickú výmenu v zmysle článku 7, my sme diskutovali o článku 7, teda o automatické výmene informácií Rada neakceptuje to, že údaje budú predmetov automatickej výmeny údajov zo strany PIU. Rada sa obáva, že takéto niečo nenaplňa ehm, to, to o čom sme hovorili, že to nenaplňa princípy proporcionality a potrebnosti Pán predseda, my sa musíme ubezpečiť, že skutočne si budeme vymieňať relevantné informácie, ktoré budú užitočné. A to je kľúčové. Pokiaľ máme mať v rukách nástroj, ktorý chce byť efektívny a hodnotný. Výmena údajov PNR s Europolom. Samozrejme, ja si želám, aby mal Europol v zmysle smernice silnú úlohu. Komisia počiarkla, že takáto výmena údajov by mala byť kompatibilná s jeho právnym základom v zmysle nového nariadenia. Vzťah medzi PNR a novým balíčkom ochrany údajov, pokiaľ ide o PNR a tento balíček, vyjednávania pokračujú. V návrhu je dynamický odkaz na legislatívu ochrany údajov pre ochranu údajov. Pán predseda, niekde určite neupustím v otázke robustného revízneho mechanizmu. Musíme vedieť, že legislatívu, ktorú budeme schváľovať, že tá, takáto legislatíva bude efektívna, že bude fungovať a že, bude ľahko, že sa bude ľahko dať prevádzkovať po istom čase. A pán predseda, najmä, sa musíme ubezpečiť, že požiadavky v zmysle rozsudku súdneho dvora o uchovaní údajov budú zobrazené práve v rámci tohto revízneho procesu. A v tomto som veľmi odhodlaný a podľa mňa ide o nesmierne dôležitú záležitosť. Takže, pán predseda, to bola, to bol stručné, stručná aktualizácia. Ďalší trialog zajtra a naozaj verím, že sa nám podarí sa dopracovať k dohode, ktorú bude potom väčšina aj schopná podporiť. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Zvyčajne pri e, aktuali- aktualizovaných informáciách o trialogoch nikto klad- nekladie otázky, ale máme tu prihlášky do diskusie, čiže nemáme ale veľa času, máme ďalšie body na programe, ale poprosím vás, kolegovia, môžete mi teraz indikovať, či si želáte, či tieňoví alebo ďalší poslanci si želáte teraz vystúpiť, aby som mohol rečnícky zoznam uzavrieť. Teraz mi prosím hneď povedzte a ja uzatvorím rečnícky zoznam. Prosím, ponechajte ruky zdvihnuté. A nedávajte ich dolu až do tej doby, než vás nespočítam. Nie, pokiaľ ste napríklad asistent, to je predsa jasné. Robím to preto, lebo musíme dať priestor aj ostatným bodom programu. Že toto nebolo na dnešnom programe. Teraz môžete dať ruky dolu. Takže áno, nemôžeme teraz opakovať celú diskusiu o PNR, takže prosím, buďte struční. Pokiaľ tú diskusiu chcete zopakovať, tak do toho, ale strašne snažte sa byť stručný. Určite vaše pripomienky pomôžu spravodajcovi. Začneme pánom Fosom. A prosím, čo najstrušnejšie. Nuž, chcem najprv poďakovať za prácu, alebo dennú prácu spravodajcovi a je jasné, nakoľko sa naše stanoviska líšia nielen medzi hradci parlamentu, ale aj medzi inštitúciami. A on preukázal obrovskú trpezlivosť po celé tie roky, odvedol dobrú prácu, predložil dobré návrhy a myslím si, že aj keďže je, je to naozaj urgentná otázka, takže by sme sa mali dopracovať e, ku uzavretiu tejto otázky a chcem požiadať ostatných kolegov o spoluprácu. Ďakujem. Teraz pani Sipol. Ďakujem. Nuž, ja som vždy pochopila úlohu spravodajcu tak, že pokiaľ máte rokovací mandát, tak spravodajca samozrejme sa zasadí za tento rokovací mandát a vychádza naďalej z toho, že to pán Krkov robí. Avšak niektoré vyjadrenia rady, ako to tak priateľsky povedať, tak som z nich zmetená. Je Takže ide tu o to, aby sme to čo najskôr súhlasili. Nie 5. januára alebo na začiatku decembra, ale ešte skôr. A ja sa pýtam, prečo pôvodne tá lehota bola 3 roky na transpozíciu, teraz naraz sú to 2 roky. Takže to je úplne jedno, ako rýchlo to súhlasíme. Skôr to bude trvať dlho, kým sa to tra- transponuje. A som rada, že sme zaznamenali pokrok v súvislosti s dátovým balíčkom. To je dobré. To bude mať dopad aj na údaje o leteckých pasažieroch. No a teraz som zmetená, že sa nám hrozí, že pokiaľ sa čo najskôr nedohodneme, tak členské štáty si to urobia sami a potom budú nízke štandardy na ochranu údajov. Ale mňa to irituje. Mňa to, mňa pokiaľ členské štáty si to urobia sami, tak potom nie sú viazané tým e, balíčk, balíčkom o údajov. Taktiež ma teda trochu hneva, že sa nezasadzujeme viacej e, za to, čo sme odsúhlasili tu na Libe. Ďakujem teraz pán Albrecht. Ďakujem, ja by som chcel len pripomenúť, že vo všetkých troch negociačných textoch tie medzi alebo vnútroeurópske lety neboli súčasťou textu a nerozumiem, prečo by mali byť jeho súčasťou v tej poslednej verzii. No a po druhé, teraz sme si práve vypočuli, vypočuli alebo všetko sme si vypočuli prezentáciu ohľadom aj rozhodnutí súdu a to nám pripomenulo, že nedávno súd na túto tému povedal, že plošné, e, z, plošné zbieranie údajov nie v súlade s udržiavaním základných práv. Takže by sme mali zaručiť, že táto požiadavka súdneho dvora bude implementovaná v rámci toho textu. Ďakujem teraz pán Diaz de Mera. Ďakujem, pán predseda. Nuž, mm, ja som tu, aby som za dve minúty tu prišiel s celým vyhlásením. S vyhlásením podpory pánu Kirkopovi a práce, práci, ktorú odvádza. A skutočne pán Kirchop tu poskytol svoje služby, máme dobré služby ako minister vnútra v Spojenom kráľovstve a aj Európe tým pádom, takže on vie, čo je to čeli terorizmu a organizovanému zločinu. Preto jeho skupina IKR e to e, navrhla a náš výbor ho menoval spravodajcom pre PNR. Je to nástroj, ktorý je užitočný a potrebný, aby demokratické zložky presadzovania práva v Európskej únii mohli zaručiť lepšie ochranu európskych občanov a bojovať proti zločinu všetkých podob- zločinu všetkých podobách. No a parlament, podľa mňa, pán predseda, by mal dostať svojej zodpovednosti a taktiež dôležitosti tejto hrozby, ako sme to robili v minulosti. My sme zodpovední, a to už sme dokázali veľakrát, my sme zákonodárci, Občania sa na nás dívajú s veľkou pozornosťou. Pán predseda, žiadam všetkých o podporu práce pána Kirhopa, pretože on si zaslúži túto podporu, aby my sme urgentne mohli pozitívne hlasovať o európskom PNR. A toto ešte pred koncom roka zločin sa vyvíja oveľa rýchlejšie než nové zákony, nová legislatíva a my máme obrovskú nevýhodu, ktorej si musíme byť vedomí. Pre nás, pre mňa a pre moju politickú skupinu je toto veľká priorita. To je všetko. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem ďalej Ana Gomeš. Ďakujem, kolega Kirkop. Mohli by ste trochu explicitnejšie povedať, čo myslíte tými e, hospodárskymi subjektami, ktoré nie sú prepravcami. Kto to je? Sú to čartrové a súkromné lety, ktoré taktiež by mali byť zahrnuté do uplatňovania ustanovení? taktiež sa od nich bude vyžadovať, aby poskytli údaje, alebo budú vyňaté z rozsahu, ale pokiaľ by boli vyňaté, tak aký zmysel by tie PNR mali? Ďakujem teraz pani Chimene Beferil. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať pánu Timotimu Kirkopovi, tak ako povedal kolega Agustín Diademera, tak tým som sa vyjadri svoju plnú podporu už ho podporujem celú dobu, čo sa zaberá týmto komplikovaným spisom a chcela by som povedať jednu vec. Mohli by ste nám, prosím vás, objasniť jednu vec. Keď hovoríte o urgentnosti a transpozícii, ja sa pýtam, otvorili by sa tým možnosti, že by sme e, E, že to vyzeralo tak, že by tam bol nejaký pilotný režim a zatiaľ by si členské štáty ponechali svoje staré režimy. Timothy hovoril o tých 12 mesiacoch ako maximálnom období, takže by to bolo 12 mesiacov alebo ešte menej. No a po tretie chcem podporiť teda to, že sa tam zahrnuli aj medzi a vnútroeurópske lety, pretože vo vašom prípade členské štáty si ďalej budú presadzovať svoje vnútorné PNR a situácia by sa nezmenila. Ďakujem. Na záver Mariu Loristin. Ďakujem. Chcem poďakovať panu Kirchhoffovi za túto optimistickú, správ, optimistickú správu a za to uistenie, alebo za tú istotu, že všetky politické skupiny môžu dobre spolupracovať napriek tomu, že prebiehajú politické diskusie, ale máme spoločný cieľ. A Dúfam, že to bude v priebehu celého balíčka. Určite dosiahneme náš spoločný cieľ, ten balíček e, o ochrane údajov, PNR, všetko to pôjde krok za krokom a zaručíme vyváženosť medzi bezpečnosťou a dodržiavaním základných práv. Mňa trochu zmiatlo, čo ste povedali. Tá, tá dynamická E, tento dynamický odkaz na balíček ochrane údajov, mm, to úplne nechápem. Dobre, máme nariadenie, máme smernicu, máme PNR a všetko toto musí byť koherentne naformulované, aby sme mali fungujúci a silný rámec. Ďakujem, pán Kirkhope, predsa vám slovo. Môžete sa vyjadriť. Áno, ďakujem, pán predseda. Vyjadrím sa k niektorým tým veciam. A ako viete, je to proces, ktorý už trvá dlho. Boli tam určité sporné body, na ktorých sa ešte pracuje. Takže nechcem nejak predýmať, ako bude vyzerať výsledok Povedal som, ktoré sú tie hlavné oblasti, kde, kde bol teda nejaký pokrok a v iných potom nebol. Napríklad otázka to, toho obdobia, po ktoré sa budú zadržiavať údaje, tak e, to som povedal na úvod, že ten súčasný návrh uchovávania obdobia uchovávania údajov tak to sa to skrátilo z 5 rokov na 30 dní. To, tam prebehla veľmi intenzívna diskusia. No a ja som dospel k záveru a pravdepodobne aj kolegovia, že ten návrh dva, lehoty 12 mesiacov alebo dlhšie, že to je nepriateľné z mnohých dôvodov. No a ja na to veľmi tlačím, je to ťažká situácia, pretože rada tiež e, rokuje veľmi tvrdo a oni tam chcú ponechať obdobie 12 mesiacov alebo dlhšie. Takže chcem len povedať, že ja skutočne na toto tlačím. No a ďalšia vec. Tie hospodárske subjekty, ktoré nie sú prepravcami, tam sú na to rôzne pohľady a aj taktiež na povinností rôznych eh, čartrových eh, aeroliniek a podobných. Každý členský štát má na to trochu iný pohľad. O čo ide mne? Chcem možno nejaký prístup, krok za krokom, že by členské štáty si zistili, ako konkrétne to urobiť, alebo možno, či bola lepšia možnosť tam mať nejaký nejakú povinnosť, plošnú povinnosť. Takže uvidíme, aké bude najlepšie stanovisko, ktoré zajmeme. No ďalej otázka načasovania. Tak ja, a nikto ma z toho nemôže obviniť, ja som sa nikdy nesnažil týmto parlamentom niečo rýchlo, rýchlo prehnať. Napriek tomu, že sa vo svete dejú hrozné veci a toto provokuje politikov, aby potom rýchlo reagovali. Ja som politik a mám čo dočinenia, ako ste povedali, a mal som dočinenia s otázkami terorizmu, takže mám veľké skúsenosti. Ale napriek tomu si myslím, že nie je dobré reagovať unáhlane na akékoľvek vážne okolnosti, udalosti. A bolo veľa teroristických útokov, o ktorých sa diskutovalo v tomto parlamente. Ja som sa nesnažil nikdy niečo unáhliť a urýchliť zbytočne, ale potrebujeme určité opatrenia. Teraz sa blížime k dohode s ďalšími inštitúciami, tak aby to ozrkadlilo konsenzus aj tohto parlamentu. O tom ide, pán predseda. Ďakujem. Takže posledný trialóg je zajtra, pokiaľ ste to nevedeli. A určite sa čoskoro dozvieme, aký je výsledok. Ďakujem spravodajcovi, ďakujem kolegom, že hovorili stručne. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. Opäť je to bod pána Kirkhopa. Je to prvý výmena názorov, prezentácia návrhu komisie ohľadom e, súčasného stavu v súvislosti s e, e, relokačným mechanizmom so hotspotmi. Takže zastupcovia komisie nám prenesú svoju prezentáciu. Ďakujem, pán predseda. Nebudem hovoriť dlho. Už som hovoril dlho na jednu tému a teraz už nebudem pokúšať vašu trpezlivosť, ale je to veľmi dôležitá otázka. E, správa ohľadom relokácie bude veľmi náročná pre nás, pre všetkých. A bezpečnosť a nie imigrácia, to bola hlavná téma v správach za posledných pár týždňov, ale je treba reflektovať na to, čomu teraz čelíme. A naša politická vôľa je teraz skutočne potrebná, aby sme našli konkrétne riešenia. Relokácia je prezentovaná ako jedno z tých riešení. A ako spravodajca chcem jasne hovoriť o tom, čo potrebujeme e, z, dosiahnuť. Potrebujeme opatrenia, ktoré by nepriťahovali e, ďalších e, ľudí potrebujeme e, zrevidovať súčasný právny rámec, dublinské nariadenie, potrebujeme taktiež ošetriť kontrolu na vonkajších hraniciach, potrebujeme dobre fungujúci a širší azylový systém. Často sa hovorí o tom, že nemáme nejaké univerzálne riešenie pre všetky problémy, čo sa týka relokácie, tak to taktiež neuniverzálnym riešením, aby, sme, aby fungoval stály relokačný mechanizmus, tak musí hlavne fungovať náš azylový systém. Pán predseda, relokácia bude fungovať len pokiaľ si budeme všetci veriť. No a v súčasnosti eh, nekoluje medzi ľuďmi príliš veľa dôvery. Mm, sú na určite nedostatky eh, toho dočasného relokačného mechanizmu, z tých sa musíme poučiť. Musíme byť sami k sebe úprimní pretože ten núdzový relokačný systém nefunguje tak, ako tento parlament a niektoré členské štáty dúfali. Potrebujeme robustnejší rámec, než ten, ktorý sme mali doteraz. Potrebujeme tento mechanizmus, aby sme sa na to mohli pozrieť zo širšieho pohľadu. Potrebujeme e, prerozdelenie, premiestnenie, e, odvolanie, e, integráciu, hraničné kontroly. Všetko toto musí fungovať holistickým spôsobom a e, tie pravidlá musíme e, obozretne pripraviť a nie unáhľania, aby to všetko fungovalo. A Taktiež e, tieto riešenie nemôže byť použiteľné v prípade tejto krízy, ale v, budúcnosti, v prípade budúcich potenciálnych kríz. Čo týka načasovania, tak ja som počul, že SAD, EPP a ďalšie politické skupiny požiadali o tzv. balíčkový prístup a preto som pripravený úzko spolupracovať s pani Guillaume v nadchádzajúcich týždňoch, aby sme zistili, ako dobre spolupracovať a dúfam, že budem schopný čoskoro budúci rok budem prezentovať svoju správu tomto výboru. Ďakujem. Teraz vypočujeme komisiu. Takže prezentácia komisie. Ďakujem za slovo. Návrh komisie ohľadom krízového relokačného mechanizmu, ktorý máme teraz v e, ktorý teraz preskúmame, bol 9. septembra schválený e, komisiou na základe článku 78. E, Pozmenuje sa tým dublinské nariadenie. Aby som vám poskytol kontext, tiež ešte v septembri e, vstúpili do platnosti dva krízové rokačné mechanizmy v Taliansku a v Grécku. Bolo to 160, boli tam miesta pre 160 tisíc žiadateľov o azyl, takže toto je ten kontext. Prečo komisia navrhuje stály krízový e, relokačný rámec? E, článok 73, ktorý bol využitý v prípade tých prvých dvoch núdzových mechanizmov, je určený pre krízové situácie, pokiaľ príde e, k náhlemu prílivu migrantov. A to nestačí. Nestačí to ako právny rámec, pre stály krizový relokačný mechanizmus. Je to len pre teda náhle núdzové situácie. A taktiež sme si mysleli, že pokiaľ budeme vychádzať z článku 88 odseku 3, tak e, zasahujeme takýmto rámcom do e, vykonávania Dublinského nariadenia, kde členské štáty sú odpovedné za azylové postupy. A preto potrebujeme konkrétny návrh v rámci Dublinského nariadenia, ktorý sa bude zakladať na článku 88. To je ten hlavný dôvod, prečo komisia sa rozhodla po týchto dvoch núdzových mechanizmoch pri týmto návrhom. Teda, čo presne obsahuje tento návrh? Eh, jednak delegované právomoci pre komisiu aby sa mohli zacieliť tieto mechanizmy premiesňovania členského štátu, ak komisia skonštatuje, že členský štát čelí veľmi vážnej krizovej situácii, čo presne tiež predstavuje túto krizovú situáciu. E, tu sa snažíme získať o mnoho jasnejší prehľad o definícii, než stanovuje článok 78.3. Krizová situácia môže byť vyhodnotená komisiou, ak kríza je v takom rozsahu, že vyvíja obrovský tlak a to dokonca aj na dobre pripravený azylový systém a to je podstatné ktorý e, bude fungovať v súlade so všetkými relevantnými aspektmi európskeho azylového aky. Ďalej po druhé, komisia v takejto krizovej situácii by mala zohľadniť počet žiadateľov a tiež mm, zvýšený náraz žiadosti v priebehu 6 mesiacov, tiež nárast v porovnaní s rovnakým obdobím za predchádzajúci rok a tiež počet žiadostí na obyvateľa daného členského štátu za posledných 18 mesiacov. Na to, aby sme dokázali určiť počet utečencov, ktorí eh, by sa mali takto premiestniť, komisia by mala zohľadniť okrem iného počet žiadateľov na obyvateľa v danom členskom štáte v priebehu posledných 80 mesiacov, tiež schopnosť členského štátu absorbovať eh, azylantov a taktiež um, účasť daného členského štátu v predchádzajúcich mechanizmoch solidarity, teda to, že členský štát sa zúčastnil v minulosti takýchto uh, opatrení solidarity sa tiež bude zohľadňovať. Návrh zahrňa kľúč pre rozdeľovanie, ktorý bude založený na štyroch kritériách 40 populácie, 40 HDP a zvyšných 20 sa budú týkať e, opravných kritérií a ako počet, e, že teď ulazil na obyvateľa to je 10 a 10 v súvislosti s mierou nezamestnanosti v danom členskom štáte. Rozsah e, tohto mechanizmu bude taký, že tento mechanizmus sa bude uplatňovať iba pre národnosti, ktoré majú európsky priemer uznávania azylu viac ako 75 To je preto, aby sa zvýšila čo najviac záruka danému členskému štátu, ktorý bude predmetom premiestnenia, že nebude v končnom dôsledku príjimateľom eh, neregulárnych eh, migrantov že to bude osoba, ktorá bude mať skutočne reálny nárok na azyl. Ďalej doplnkové opatrenia, aj tie sú naplánované. Konkrétne sa poskytne cestovná mapa e, členskému štátu a keďže to bude v kontexte Dublinu, dá sa to prepojiť na článok 33 krízového riadenia. Postupy, ktoré sa budú uplatňovať, sú rovnaké ako v článku 78.3 a je veľmi dôležité a tu sa spomínajú aj e, napokon uvede slova spravodajcu pana Kirchhoffa, mechanizmus stanovuje pravidla najmä na to, aby sa predišlo sekundárnemu pohybu a to bude konkrétne zaistené, takže členské štáty budú mať povinnosť vrátiť takéhoto, tak povedať, utečeného žiadateľa o azyl a ten sa potom bude musieť vrátiť e, do členského štátu, odkiaľ bol premiestnený. Ďalej druhá vec, pravodajca uviedol, že by sme najskôr mali získať skúsenosti s týmto núdzovým druhom opatrení a mechanizmov. Chcel by som ešte podotknúť, že v súčasnosti naozaj sa ocitáme v veľmi vážnej kríze, ktorá dosť výrazne už destabilizovala celý šengenský systém a preto komisia sa domnieva, že budeme potrebovať dôveryhodný a konkrétny legislatívny rámec a tento rámec by mal vychádzať z Dublinského naradenia a preto predkladáme tento návrh. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Teraz dáme slovo predsedníctvu, aby nás informovala o aktuálnom stave. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Vážený pán predseda, vážení poslanci, ďakujeme za slovo. Čo sa týka e, činnosti e, v súvislosti s návrhom komisie o mechanizme, trvalom mechanizme premiesňovania, komisia sa v súčasnosti venuje technickým e, aspektom. V tejto súvislosti ďakujem. And I was going to ask you to be brief. So glad I Chcel som vás požiadať, aby ste boli struční. Som veľmi rád, že som to napokon neurobil. Uh, Možno si z toho poslanci urobia svoje vlastné závery. Máme veľmi dlhý zoznam rečníkov. Dáme teraz slovo Jean-Pierre Chambrimu, eh, ktorý zastupuje Európsky podporný úrad pre azyl Ďalej tu máme e, veľmi dlhý zoznam poslancov. Ešte predtým, než dáme e, slovo zastupcovi EASO, prosím, prihláste sa už teraz, ak sa chcete vyjadriť e, v tejto rozprave. Yes, Um, just, just put your hands up now if you want to speak. Dvihnite prosím ruku, ak chcete požiadať o slovo. Viem, že je to trochu otravné, ale potom sa často stáva, že kolegovia vojdú do sály a žiadajú o slovo, aby sme mali zhruba predstavu o čase. Takže ak vám to nevadí, uzavriem zoznam rečníkov. Je veľmi dlhý, ale teraz je už uzavretý. Už nikto ďalší nemôže požiadať o slovo. Je mi ľúto. Nech sa páči. A pán Šembri, máte slovo. Ďakujem, vážení poslanci. Ďakujem za to, že ste nás pozvali na túto diskusiu, aby sme vás informovali o našej činnosti v Taliansku a v Grécku v súvislosti s premiestňovaním, na ktorom pracujeme v spolupráci s komisiou a ostatnými aktérmi, aby tento projekt bol úspešný. Ak dovolíte, najskôr by sme sa pozreli na to, kto presne má nárok na takéto premiestnenie v súčasnosti, keďže to závisí od tých 75 teda je to kritérium, ktoré bolo stanovené pre udelenie medzinárodnej ochrany v súčasnosti. E, ide o Sýriu, Eritreu a Irak ako aj Stredoafrickú republiku, teda príslušníkov týchto krajín, ktorí majú nárok stať súčasťou tohto projektu a tiež ľudia bez štátnej príslušnosti, ale takí, ktorí mali pobyt, e, alebo tvrdia, že mali pobyt v jednej z týchto krajín. Niekoľko um, čísel z kontextu 34 953 e, ľudí bude presídlených z Talianska, 63 302 bude presídlených z Grécka a 54 tisíc bude umiestnených um, koncentrovaných pre neskoršie premiestnenia. To je napríklad eh, prípadom Švédska, ktoré sa tiež zúčastní tohto projektu. Eh, plánuje sa kladržka trvania dva roky a môžem vás uistiť, že príjemcovia, teda účastníci, ktorí sa presídľujú, všetky boli odňaté otlačky prstov, všetci boli zaregistrovaní Čo teda je našou úlohou? Pozrieme sa možno na fotografie, to bude názornejšie. Poskytujeme informácie predovšetkým po vystúpení z člnu, teda ľuďom, ktorí môžu mať nárok na účasť na tomto projekte. Vysvetlíme im, o čom celý tento projekt e, premiestňovania je a tiež poskytujeme informácie o azylovom postupe. Teda prvá fotografia znázorňuje jeden z našich tímov na ostrove Lesbos v Grécku, ktorý sa venujú práve tejto činnosti. Ďalej prebieha registrácia. Aj tu pomáhame členským štátom v tomto procese registrácie žiadateľov o azyl. Ďalej e, nasleduje akési e, kombinovanie, e, prisudzovanie, kde osoby, ktoré majú nárok, sú prisudené členským štátom, kde by mali byť e, premiestnení a potom nasleduje odchod a následný príchod do danej krajiny, kam sú premiestnení. V súčasnosti máme ľudí vo viacerých oblastiach, najmä v Taliansku, um, sú to osoby na Lampedúze, tam sa poskytujú informácie ďalej o Villa to je v Agrigento, tam prebieha registrácia predovšetkým, ďalej v Miláne, v Ríme a v Katári. Ešte neskôr vysvetlím, prečo práve Milano a Rím. Ďalej v Grécku e, máme zástupcov na ostrove Lesbos a tiež v Aténach už čo skoro v rámci EU RTF. Na tejto mape vidíte, e, že krizové vstupné miesto, ktoré funguje v Grécku na ostrove Lesbos a ďalšie, ktoré sa chystajú na ostrove Kiosamos, Leros a Kos. Zatiaľ ešte neboli spustené tieto uh, hotspoty v Taliansku. E, takýto hotspot funguje na Lampeduse, čo už som spomenul, a ďalej Trápany, e, Pocalo, Gusta, e, Taranto. Tie sa ešte len chystajú otvoriť. Naša ordinácia požiadala o 176 Pardon, požiadali sme o 200, 374 eh, expertov a doposiaľ sme získali 176 takýchto expertov. V súčasnosti máme zhruba 30 eh, odborníkov, ktorí sú rozmiestnení a keďže ešte nefungujú všetky hotspoty v plnej miere, dá sa povedať, že spomedzi tých eh, pracovníkov, ktoré sme rozmiestnili, zatiaľ to stačí na pokrytie potrieb. Nezabúdajme, že skutočná realita v Taliansku a Grécku je dosť odlišná, a teda je dôležité zaujať flexibilný prístup. Tabulka zazorovala počty expertov, ktorých sme získali ďalej. Výzvy, ktorým čelíme, prečo sme tak pomaly, prečo trvalo istý čas rozbehnúť celý tento proces. Nie všetky hotspoty ešte fungujú, ako som povedal. Niektoré ešte neboli otvorené. Ďalej sú tu rôzne logistické výzvy, ako napríklad IT, vybavenie na odľahlom ostrove, E, teda aj toto sú aspekty, ktoré trvajú tý čas, ďalej nedostatok e, kancelárií. Tiež e, je treba spomenúť istú neochotu od niektorých osôb, ktoré by mali byť predmetom tohto premiestnenia vôbec účastníca tohto procesu. Preto informácie sú mimoriadne dôležité. Je dôležité poskytovať ich v plnej miere aby pochopili, že tento proces e, by e, im mohol poskytnúť hodnú alternatívu. O čo sa teda snažíme e, v snahe prekonať tieto výzvy? Predovšetkým sa sústreďujeme na také, ktoré sú mimo tých krízových vstupných miest, preto pôsobíme v Milane, snažíme sa hľadať ľudí, ktorí možno prišli cez Pocalo, čo nie je v súčasnosti ešte týmto krizovým stupným miestom a teraz sú na severe Talianska a snažíme sa e, zistiť e, ako ich získať pre tento projekt. Ďalej u, využívame aj mobilné kancelárie na všetkých ostrovoch v Grécku, aby sme mohli pôsobiť e, priamo na týchto miestach v priebehu niekoľkých dní. Tiež máme mobilné pracovné týmy. Mm, vieme, kde zhruba prebehne e, výstup v Šulnovej. Je teda vhodné, keď máme mobilný tým napríklad v Ríme. V prípade potreby ich môžeme zmobilizovať v priebehu niekoľkých hodín flexibilita bude naďalej mimoriadne dôležitá v, vo všetkých oblastiach. Tu sú teda e, čísla konkrétnych osôb, ktoré boli zatiaľ premiestnené ako vidíte, a ako som už vysvetlil, čísla nie sú zatiaľ príliš vysoké, ale už došlo aj k niektorým úspechom. Tu je rodina, ktorú sme sledovali od začiatku až do konca. A boli zaregistrovaní na ostrove Lesbos v Grécku. A celý proces e, od registrácie až k získaniu nového doma v Luxembursku a tiež k tomu, aby ich deti začali chodiť do školy v Luxembursku, trval dva týždne. To dokazuje, že tento program e, môže byť úspešný, ak všetky zúčastnené strany budú pracovať spoločne v duchu solidarity. Ďakujem. Thank you very much. Thank you very much. Let's... E, ďakujeme pekne. Teraz prejdeme hneď k otázkám a vyjadreniam kolegov SQL, teňoví spravodajcovia Um, kolega Lenár z menej e PP. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pán Krkop, e, za váš úvod a tiež e, Európskom podpornému radu pre azyl, ako aj rade. Aj keď toto je prvá výmena názorov o tomto návrhu, už máme za sebou veľa práce v Európskom parlamente v súvislosti s rozhodnutím rady e, o 40 e, tisícoch a ďalej 120 tisícoch e, osob, ktoré majú byť presídlené z Talianska a z Grécka. Teda nezačíname od nuly. Viem, že niektorí kolegovia, aj ja, napokon som bol sklamaný z tohto rozhodnutia, z toho, že parlament nebol oficiálne zapojený prostredníctvom spolurozhodovania do tohto procesu. Veľmi sme trvali na tom, aby sme aspoň poskytli naše poradenstvo, trvali sme na tom, aby akýkoľvek trvalý mechanizmus prerozdeľovania a primiestňovania zahrňal aj Európsky parlament vo fáze rozhodovania. Ehm, snažíme sa aj my ehm, spolu vytvárať tento nový nástroj. Je to však pre nás aj veľká zodpovednosť. Postaviť sa k tomuto návrhu čo najefektívnejšie a najpromptnejšie. Teším sa na diskusie s kolegami. Plne súhlasím s kolegom Kirkopom, keď hovorí, že neexistuje ideálne riešenie. Premiestňovanie bude fungovať len, ak všetky ostatné aspekty v holistickom prístupe k prisťahovalstvu naozaj tiež budú uvedené do praxe. To sa týka aj politiky návratov, aj zaistenia externých hraníc, um, hotspoty, táto prezentácia ma nejako viac nenaplnila optimizmom v tomto smere. E, čo sa týka samotného návrhu, myslím, že by to mohlo fungovať len, ak budeme mať presne zadefinované podmienky, kritéria, hodnotiace kritéria súčasnosti v návrhu. Sú isté hodnotiace kritéria, ale e, sú vysoko nedostatočné. Hovorí sa tam, čo sa bude vypočítavať, ale e, nie je tam presne zadefinovaný pojem prílevu. Myslím, že ak sa budeme držať takýchto vágnych eh, pojmov, budeme opäť mať dočinenia s nejasným dokumentom eh, o, napríklad o dočasnej ochrane. Budeme spokojní, že sme niečo schválili, ale nejako to neposlúži na praxi. To by sme však mali rozhodne um, zamietnúť takýto prístup. Pracujeme na tejto legislatíve a zároveň komisia oznámila, že chystá rozsiahlú revíziu celého Dublinu. A to bude mať za následok revíziu. Chcem sa opýtať, ako schválenie tohto návrhu zapadá do procesu revízie celej legislatívy, eh, na ktorú sa má vzťahovať, eh, teda Dublinu. Ďalej, po druhé, schválenie trvalého krizového mechanizmu nejako nebráni rade schváliť núdzové mechanizmy na základe článku 78.3. Teda, čo podľa vás by v tomto návrhu mohlo a príjmajte radu, aby uprednostnila trvalý mechanizmus a nie e, vlastné krízové rozhodnutia súvisiace s premiesňovaním. Ďalej e, Miriam Dali v mene SAD. Ďakujem, pán predseda. Ja budem hovoriť e, svojim materinským jazykom, ak dovolíte. Chcem sa poďakovať aj kolegovi Kirkopovi za jeho vyjadrenia na úvod tak aby sme mohli spoločne hľadať e, riešenia. E, naša skupina považuje e, túto tému za veľmi dôležitú v rámci celej európskej politiky pre azyl a pristahovalectvo. V dnešnej prezentácii vidíme, že sú potrebné konkrétne kroky a konkrétne návrhy sa môžu pretaviť aj do praxe nemá význam snažiť sa o dohodu o premiestňovaní, o relokáciách a ak sa to neprijaví v praxi, vidíme, že už 150 ľudí bolo takto relokovaných, čo samozrejme nie je dosť. Faktom však je, že počet ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, sa neustále zvyšuje a nemá význam zametať tento, proces, e, tento problém pod koberec a nechávať krajiny, ktoré sú najviac vystavené riziku, e, samých na seba. Chcela by som tiež spomenúť to, čo povedal pán Skimbri e, e, za EASO. Vy ste tiež spomenuli túto skutočnosť a tiež vidíte, akú významnú úlohu zohrávajú členské štáty a čo môžu urobiť preto, aby boli úspešnejší ďalej. Tento problém sa rozhodne nestratí zo dňa na deň. Počet utečencov bude neustále narastať a preto je dôležité prejaviť solidaritu a to konkrétne v činoch a nie len v slovách. Domnievam sa, že táto téma a táto oblasť je prečasťou eh, uviezť do praxe eh, princíp solidarity a že by to malo byť súčasťou legislatívy, ktorá by mala automaticky nadobudnúť účinnosť. Bez toho, aby som eh, teraz oberala legislatívu Dublin o um, jej váhu a význam. Vidíme, že niektoré aspekty nie sú prospešné pre celú Európu. Vidíme, že Dublin v podstate v praxi nefunguje. Keď si uvedomíme, akým problémom v súčasnosti čelíme, je jasné, že veci musíme zmeniť. Mm, Domnívame sa, že je potrebné posunúť sa od návrhu, ktorý predkladá komisia, pretože je príliš nejasný, vágný, musíme byť konkrétnejší. Napríklad e, veci definície pojmu kríza, e, ten je veľmi vágne zadefinovaný. A ja vo svojom stanovisku budem na tom pracovať, teším sa na spoluprácu s ostatnými spravodajcami, tenevými spravodajcami v najbližších týždňoch a dúfam, že sa nám napokon podarí dosiahnuť niečo, čo naozaj dosiahne zmenu. Ďakujem veľmi pekne. Um pani Wikström za Alde. Kutieňová. Ďakujem, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Nuž, e, to, to, je, to sú naozaj ormujúce údaje, ten úspešný príbeh o e, relokácii 31 osôb z Grécka. Ja som práve v Grécku bola v tom čase, keď sme ich relokovali, ale to je, na, je to naozaj úspešný príbeh, ale tých 31 osôb je máličko. Nasledujúci deň sa e, začala šíriť správa e, od tých, ktorí boli relokovaní, e, že v Luxembursku je všetko výborné a potom všetci zrazu chceli ísť do Luxemburska. Ale musíme sa vedieť zhostiť aj takej situácie, kedy estonský minister, s ktorom som sa stretla v Spojených štátoch počas valného zhromaždenia, ehm, Pán minister mi povedal, že sa snažia nájsť ľudí, ktorých by relokovali, ale jednoducho um, takáto Ľudia sú zraniteľní, utekajú pred vojnou, perzekúciou, boja sa, že e, sa dostanú do tej istej situácie, preto sa boja dokonca nastúpiť do lietadla a nechať sa relokovať. Ja neviem, môžeme nasadiť nejaké psychologické týmy, niekto, kto má príslušné zručnosti, či by s týmito ľuďmi vedeli pracovať. Toto je, je dôležité, aby sa aby jednoducho sa prestalo s týmito nesprávnymi informáciami. A to je dôležité. Ešte dôležitejšie je to, keď jednáte so zraniteľnou skupinou musíme relokovať 160 tisíc ľudí a toto nám potrvá 75 rokov, ak sa niečo dramatické neudeje. Mňa by naozaj zaujímalo, aké opatrenia predpokladáte. Nie len jedno opatrenie e, alebo premiesňovať malé skupiny. Švédsko je skutočne, tá situácia je neudržateľná. Pred pár týždňami už sa v krajine nedali nakúpiť ani matrace. My sme jednoducho ľudí dávali všade, do škôl, do tovární, jednoducho na dlážku, bez posteli, ľudia spali vonku. A zima je tu, Teplota klesla pod nulu v Švédsku, je zima a situáciu skrátka už nevieme zvládať. Ako to vyzerá v súčasnosti s relokáciou zo Švédska do iných e, európskych krajín. Kolegovia, ktorí to nevedia naozaj, hovorím o desiatkách, tisícoch každý týždeň. Teraz sa to vzhľadom na Ehm, vzhľadom na drakonické metódy vlády znížilo, ale tá situácia je jednoducho neudržateľná. Takže čo sa udialo? Ďakujem za zelených pani, pani Keller. Ja by som podporila kolegov. Je fajn, že tento návrh existuje, že máme tieto naliehavé opatrenia. My sme si vždy želali permanentný mechanizmus relokácie. Samozrejme, nemalo by to brzdiť dublinskú reformu a tak ďalej. Čiže otázkou zostáva, ako to spolu napojíme, pretože ten návrh vlastne mení dublinské nariadenie. Je dobré, že návrh na nástroj existuje, zelení ho podporujú. Myslím, že je dobré, že ponecháme rozhodnutie e, keď dôjde k naliehavej situácii na komisii. To neznamená, že nechceme usmernenie, ja som tomu otvorená, ale nenechávajme to, nenechávajme to ako so smernicou o dočasnej ochrane na členských štátoch. Mm, komisia by mala vedieť povedať, keď vznikne naliehavá situácia. Myslím, že by malo dôjsť k zmene niektorých aspektov. Prahová hodnota 75%, to je pomerne arbitrárne, ja by som si želala 70%. Pou, myslím, že to, čo, myslím, že, by sme, že sme sa mali poučiť z tejto situácie a, a v, dô, dôležitá skupina migrátov Afgánci, tých je 75%, ale oni sú z toho vyčlenení No a e, vlastne oni sú v Grécku a nemajú možnosť e, byť relokovaní. Čiže pozrieme sa na praktické uplatňovanie. Je to veľká migrantská skupina, ktorá získa status, e, status utečenca mali byť súčasťou tohto mechanizmu. Ďalej, naliehavá relokácia. Mali by sme ne, nemali by sme žiadať utečencov, aby žiadali o azyl v tej krajine, v ktorej sú e, v súčasnosti. To totiž vedie k ďalším iniciatívnym postupom, teda e, aby, aby žiadali v Grécku a Taliansku, ale azylový postup bude i tak, e, i, i tak prebehne v krajine um, potom, kde dôjde k relokácii. Čiže Jednoducho mali by sme eh, znižovať administratívne bremeno. A je to otázka dôvery. Ak nechcete žiadať v Taliansku alebo Grécku o azyl, pretože viete, že to nebude fungovať, tieto krajiny sú preťažené, potom, ne, potom sa zdráhate podať túto žiadosť tam. Takže No a ja súhlasím, že informácie sú kľúčové, preto je podľa mňa dôležité, aby malo EASO na miestach dostatočný počet pracovníkov, ktorí musia, ktorí musia konať. Um, ja viem, že Frontex sa snaží zri, urýchliť registráciu, ale na druhej strane potrebujete čas vysvetliť utečencom, o čo ide pri relokácii, aké, aké benefity, aký prínos jednotlivé krajiny majú. Dobre, um, ale toto všetko musí prebehnúť a na to treba uh, čas. Ja súhlasím, že potrebujeme zabrániť sekundárnym pohybom. To sa vlastne to sme riešili v rámci správy, ale prístup komisie nie je správny, keď hovoríte, že by sme mali vzať do úvahy priority utečencov, ale vy vlastne nezabraňujete sek- sekundárnym pohybom. Ale to je kľúčové. Ak sa ubezpečíte, že vezmete do úvahy rodinu, jazykové zručnosti, potom sa ubezpečíte, že zostanú tam, kde E, kde sú, kam idú a potom, potom samozrejme e, sa nebudú snažiť nejaký sekundárny pohyb, takže to bude znamenať aj taký hladkejší priebeh a komisia teraz hovorí, že utečenci sa budú musieť e, teraz registrovať na úradoch. Ale to spôsobí aj problémy v súvislosti so súčasne platnou smernicou o azile, takže tam tkvie veľký konflikt. Ja si myslím, že to možno pomáha skôr pri prevencii. Podľa nás treba riešiť aj časovú lehotu. Ak niekomu povieme, kto príde na vás, povieme, pozrite, budeme vás relokovať, bude to trvať dva mesiace, možno tu budete musieť čakať dva mesiace, posledné peniaze miniete na to, aby ste tu prežili. A mnohí povedia, no už nie, musíme skrátiť e, čakaciu lehotu a potrebujeme urýchlené odpovede. A ešte sa chcem spýtať komisie. Nie som si istá, Totiž pokiaľ ide o vyplácanie peňazí, členské štáty zaplatia, aby sa na rok uvoľnili od tejto požiadavky. Máte nejakú skúsenosť? Napríklad, teda, ja viem, že to sa to týka percentá z HDP podľa veľkosti ekonomiky, ale ja neviem, či to členské štáty pritlačí k tomu, aby urobili to, čo majú. Ko- Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Máme dlhý zoznam a máme ešte dve veľké správy, kolegovia. Ja musím povedať, že ide o nesmierne dôležitú tému, ale prosím, pridržajte sa času Laura Ferrara za FTT. Ďakujem, pán predseda. Nuž, eh, bolo by, ja by som sa, eh, no, ja by som nadrezala na pána Skembriho, všetko, že všetko sa deje v duchu solidarity. Nuž ale, ak sa pozrieme na, aby sme tie číselné údaje, tie nám chýbajú. Len 14 členských štátov ponúklo dostupnosť miest na relokáciu. Čiže tých miest je okolo 3000. Z Talianska odišlo 129 a tak ďalej. Čiže je evidentné, tak ako povedal pán Juncker, pravdepodobne ani v roku 2100 sa nám nepodarí prelok, pre, re, realokovať všetkých 160 tisíc ľudí. Situácia je naliehavá. Čiže čo sa stane s povinným mechanizmom? Ja zdieľam, ja sa podelím o, zo svoju skúsenosť zo včera, bol tam aj pán doktor z Cambridge. Bola som na zasadnutí Kozaku a stretli sme sa s poslancami členských štátov, diskutovali sme o riadení migračných tokov. A bol tam, bol tam, bol tam cítiť odmietnutie jasné odmietnutie zo strany členských štátov možnosti um, možnosti presadzovania realokácie migrantov, pokiaľ ide, mám na mysli samozrejme povinné kvóty. Uh, oni, oni argumentovali suverenitou štátov a hovorili to, že Európa proste nemôže naradiť členským štátom tak, takéto povinné kvóty. Pokiaľ ide nezabúdajme ale na e, článok 78 zmluvy, čiže solidaritu. Preto ak by sme mali vychádzať zo súčasných údajov a z takej všeobecnej atmosféry, ktorá vládne, nuž tá budúca perspektíva sa mi javí pomerne negatívna. Ja súhlasím s pani Skeller, pokiaľ ide o percentuálny údaj 75%, možno by bolo užitočné tento údaj znížiť na 70%, aby sme dali možnosť aj ďalším migrantov z iných krajín, z iných tretich krajín, aby mohli byť realokovaní. Správne ste hovorili o Afgáncoch. No a potom, pokiaľ ide aj o e, chýbajúce možnosti, E, hovorili ste aj o zabranení sekundárnemu pohybu a tak ďalej. Čiže s týmto všetkým, čo bolo povedané, môžem len súhlasiť. Ďakujem ti, Laura, za to, že si bola stručná, cením si to. Vážení kolegovia, pán Dupré, nech sa páči, Gerard. E, merci, Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne ja som európsky federalista a solidarita medzi členskými štátmi z oči voči obrovskému problému, ktorému môže dôjsť, je pre mňa aj voľbou, ale aj povinnosťou. Ale mám istý problém s kalendárom, časovým plánom eh, pre tento návrh. Neviem, či je naozaj vhodné začať hovoriť o trvalom mechanizme, pričom máme eh, dosť eh, negatívne výsledky, ktoré sa týkajú presídlenia 160 tisícov a pritom sa tvrdilo, že je to um, veľký dôkaz európskej solidarity. Uh, chcem sa opis, opýtať, najmä vzhľadom na verejnú mienku v niektorých členských štátoch, je tu tiež názor, že by sa mali predniesť isté politické rozhodnutia, ktoré uh, kedysi neprichádzali do úvahy. Teda podľa mňa to načasovanie by sa malo veľmi pozorne zvážiť. A ďalej, Uvidíme, ako sa napokon e, tieto skutočnosti prejavia vo verejnej mienke. o nedlho budú v Francúzsku regionálne voľby. Musíme vnímať politiku presťahovalectva v globálnom meradle. Um, nemôžeme sa sústrediť iba na jeden konkrétny mechanizmus. Je tu e, politika kontroly externých hraníc, taktiež politika návratov. Občan nie je ochotný len takto ľahko akceptovať jeden jediný prvok politiky, ktorý by sa zavedol do praxe ďalej Vadia e, mi v podstate dve veci e, na tomto e, konkrétnom projekte. Tento projekt je v rozpore s Dublinom a je to istá výnimka odchýlka, ale je tu limit 40% a limit 65%. Teda daný štát nemôže prijať viac ako 40% takto presídelných osôb, premiestnených osôb. Neviem, z čoho sa tu však vychádza, z akého kritéria. A ďalej, chcem sa opýtať, či už vieme, koľko osôb je v aktuálnom momente e, v takej situácii, že môže využiť e, tento nástroj premiestňovania oproti počtu ekonomických e, migrantov. Či vieme teda, na koľko ľudí by sa táto možnosť ťahovala. A ďalšia vec, ktorá mi tu vadí, je tá druhá výnimka a síce, aby členské štáty, ktoré odmietajú podporiť mechanizmus relokácie, tie budú platiť E, pokutu vo výške 0,02 Všetci ekonoméve vedia, že ak si môžete vybrať e, spomedzi dvoch rozhodnutí, e, vyberiete si to, čo vás stojí menej. Ak nie ste ochotní prijať 20 tisíc utečencov na rok, to je rozhodne drahšie ako 0,02 tak jednoducho akceptujete pokutu, Vieme, že sú krajiny, ktoré od samého počiatku odmietajú, e, niektoré zo strednej Európy. Ak si môžete vybrať, e, že zaplatíte buď 0,02% ako pokutu a na druhej strane, že budete musieť prijať 20 alebo 30 tisíc utečencov, keďže kritéria sú už jasne zadefinované. Jednoducho si to krajiny vypočítajú, čo sa im viac hodí, čo im viac e, finančne vychádza. A v tomto mechanizme napokon tí, ktorí viac ako propočne príjmú to, čo im bolo pridelené, na to budú napokon doplácať. Ja nie som presvedčený, či tento mechanizmus e, je zdravým mechanizmom. Myslím si, že v Európskej únii spôsobí obrovské rozdiely a myslím, že vzťahy sa dosť výrazne skomplikujú medzi niektorými členskými štátmi, ktoré nie sú ochotné podporiť solidaritu a, a tými, ktorí sú ochotné podporiť solitúru a potom sú to také, ktorí si zvolia radšej pokutu. Samozrejme, bude to musieť fungovať. Pán Haláho, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, mechanizmus relokácie sa bude uplatňovať len na tie národnosti, kde je tá miera uznania vyššia ako 75 pri iných národnostiach je to však iné v rozličných členských štátoch, čiže šanca osoby, že jej bude udelená medzinárodná ochrana, bude do istej miery závisieť od toho, do ktorej krajiny budú, um, budú umiestnení. Ja by som rád vedel, na akom základe a kto príjme takéto rozhodnutia. Z pohľadu um, uchádzačov o azyl niektoré členské štáty sú jednoducho atraktívnejšie než tie druhé z rozličných dôvodov. A e, z pohľadu členského štátu niektorí uchádzači o azyl sú možno e, akceptovateľnejší než iní. Taký je fakt, ako, to, ako tieto fakty ovplyvnia proces rozhodovania. Ovplyvnia ho a môžeme, dokážeme vôbec eh, se, predchádzať sekundárnemu pohybu tých, ktorí boli eh, ktorí budú relokovaní. Pani Keller povedala, že preferencie uchádzačov o azyl by mali byť zohľadnené. Je to logické samo o sebe, ale na druhej strane eh, tie osobné preferencie, ktoré viedli k súčasnej situácie, Ehm, spôsobilo to, že, takmer, že, že hrstka členských štátov dostane takmer všetky žiadosti o azyl, e, zatiaľ čo ďalšie nedostanú ani jednu. Pani Jotber, nech sa páči. Liana. Ďakujem, Klot. Vystupím po bulharsky. Myslím, že väčšina už, väčšina um, veci už bola povedaná. Pred letom sme schválili dočasný mechanizmus relokácie. Nebolo eh, jednoduché, aby členské štáty tento mechanizmus schválili. Dodnes však nebol realizovaný, nie sme spokojní s číselnými údami v súvislosti s relokovanými osobami. Otázka ako, to, ako, bude fungovať, e, ako to bude fungovať medzi dočasným a stálym mechanizmom. Potrebujeme sa pozrieť na to, akým spôsobom môže slúžiť ten dočasný mechanizmus tým 160 tisícom ľudí. Tá situácia sa i od leta dramaticky zmenila. Mm my sme hovorili o mnohých e, ľuďoch, ktorí sú v Grécku, v Taliansku, ale teraz je ich ešte viac. Čo urobíme? Ako, akým spôsobom budeme riešiť situáciu s týmito ľuďmi? Potom ďalej situácia na západnom Balkáne. Začali sa tam budovať ploty a to spôsobuje problémy aj pre Grécko. Možno, že pri stálom mechanizme by sme si mali premyslieť e, zriadovanie hotspotov v krajinách pôvodu. Zdá sa, že Európa sa toho sama nevie zhostiť, nevie to riešiť a takisto by ma zaujímalo, aké zmeny sa predpokladajú v Dublinskom nariadení a ako tieto zmeny budú súvisieť so stálym relokačným mechanizmom. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Kolegovia, takže na úvod chcem povedať, že súhlasím s tým, čo povedal spravodajca Krkov. My sa musíme poučiť z pilotných projektov, samozrejme, ale zároveň mám určité otázky, ktoré boli inšpirované tým, čo teraz povedal zastupca EASO. Rozhodnutie 1523 ohľadom relokačného mechanizmu hovorí, že pokiaľ neprebehne registrácia, tak azylant bude vylúčený z relokačného procesu. Avšak e, v azylových spisoch nie sú žiadne informácie, ktoré by hovorili o tom, či e, azylant prišiel cez hotspot alebo nie. Len, e, spomína sa tam len dátum, ale nie miesto príjazdu, príchodu. A delegácia NVA sa veľmi zaujíma o túto tému a myslíme si, že pokiaľ sa nikto neregistruje, tak nemá žiadne práva, pretože e, toto je zásadná otázka a my budeme sa snažiť presadiť silné princípy e, v rámci tohto legislatívneho textu. Čo sa týka správy EASO, tak som si vypočula a zaujímali ma tam hlavne dva body. Teraz ja chápem, že teda tie hotspoty už sú všetky v prevádzke, a to je pochopiteľné, alebo ešte nie sú v prevádzke a to je pochopiteľné, pretože to je veľká logistická výzva ale vy ste povedali, že relokačné prúdy potom budú v podstate obchádzať tieto hotspoty a mňa by zaujímalo, čo to v praxi znamená. Pokiaľ hovoríte, že relokačné toky sa budú sústredovať mimo hotspoty, tak v podstate podkopávate účely zriadenia hotspotov. Takže chcem len jasne vedieť, či títo ľudia už nemusia prechádzať hotspotmi, pretože to logisticky nezvládame. Je to pre nás kľúčové, aby sme pochopili, čo vlastne hotspoty znamenajú, pretože pokiaľ ľudia ich budú môcť obchádzať aj s nejakými inými eh, cestami, tak potom stratíme prehľad. A ten relokačný proces už bude takmer neimplementovateľný. Ďalej chcem odpovedať kolegyni Keller. Súhlasím s vami, pokiaľ žijeme v nejakom ideálnom svete, tak áno, ale bohužiaľ v ňom nežijeme. A pokiaľ by sme sa radili vašou logikou, tak určite by sme radi dali e, ľuďom na výber. Ale to by znamenalo, že krajiny, ktoré už sú preťažené teraz, severnej a v západnej Európe boli ešte preťaženejšie. Takže hm, neviem, či to chceme. Skôr sa pokúsme dosiahnuť lepšiu vyváženosť, aby všetky členské štáty e, boli na jednej lodi. Takže sever, juh, z východ a západ sa môžu podeliť od celú tú záťaž. Mali by sme byť pragmatickejší a praktickejší. Ďalej, ďakujem ďalej Birgit Cipol. Ospravedlňujem sa kolegom, ktorí sa hlasia slovo, ale na úvod som povedal, že musíme uzavrieť už zoznam, pretože máme obrovský sklos. Takže Birgit. Ďakujem. Ja vo všeobecnosti podporujem tú myšlienku stáleho relokačného mechanizmu a taktiež súhlasím s tým, čo povedal Timothy Kirkhope že nejaké jedno opatrenie nevyrieši všetko, ale je treba sa pozrieť na celý obrázok, ten celý holistický prístup, ktorý tu máme pred sebou. No a môj problém je ten, že tam možno, nevidím, a možno nám na to odpovedala rada, nevidím tam, že by členské štáty sa zapájali do všetkých aspektov holistického prístupu. Takže teraz máme asi 140 relokovaných utečencov. A ja si jasne spomínam, že krátko po samite rada oznámila, že do konca novembra prebehne relokácia aspoň 40 tisíc utečencov. No a zatiaľ ich bolo relokovaných 140. Nuž, skvelé. Ako môžeme čakať, že ďalším relokačným mechanizmom sa to zmení, zlepší. A ďalšia vec, ktorá ma trochu hnevá, Timothy hovorí o tých e, faktoroch, e, ktoré v podstate e, vyháňajú alebo priťahujú ľudí k nám. Vojna v Sýrii alebo nejaký Eritrejčan, prichádzajú Sýrčania, Eritrejčania do Nemecka, pretože tam dostanú veľa peňazí? Nie. Ja si myslím, že tie vojny hlavne ich vyháňajú. A to neriešime. Nás nezaujímala vojna v Sýrii až do tej chvíle, keď začali na naše hranice prichádzať stále ďalšie a ďalší utečenci. A nezaujímala nás situácia v Libanone, v Jordánsku, že tam mali veľmi veľa utečencov, až tí utečenci prišli aj do Európy. My sme nedali ani UNHCR potrebné prostriedky, aby zaručil dostatok potravy pre týchto ľudí. A teraz sa stiažujeme na eh, tie eh, faktory, ktoré ich priťahujú. To je smiešné a to ešte som nepovedala naplno. Takže všetky členské štáty musia súhlasiť s relokačným mechanizmom ale to sa možno stane až vtedy, keď už žiadni utečenci neprídu do Európy, pretože zatvárame hranice, staviame ploty a tú úlohu zadržať utečencov prenechávame Turecku, ďalším africkým krajinám a okrem toho nedávame dostatok prostriedkov na boj proti eh, tým hlavným príčinám afrických krajinách. Takže všetko to, čo tu dnes počujeme, je smiešne a ja chcem vidieť jasný signál zo strany členských štátov, že nie sú len pripravené stavať ploty a posielať peniaze ďalším krajinám, aby oni e, v podstate naplnili tú úlohu zadržať utečencov. Ja chcem, aby dali najevo, že sú schopné sa chopiť svojej zodpovednosti, prijať utečencov ľudí, ktorí utekajú pred prenasledovaním pred vojnou a potom môžeme um, zaznamenať nejaký pokrok. Ďakujem a na záver pán Krkop. Pán Krkos. Ďakujem. Budem hovoriť po grecky. Ďakujem. Nuž. Ja mám dve otázky pre zastupcu komisie. Poprvé, tých 40 to je maximum pre žiadosti o azyl za posledných 6 mesiacov. Nie je to lineárne, ten tok, ale sú tam také e, v podstate nejaké vrcholy. Takže e, to sa v podstate sa budú tí utečenci hromadiť, zatiaľ čo budú čakať na premiestnenie. Ďalej v dôvodovej správe sa hovorí o prírodných katastrofách a tak ďalej, ale nechápem, prečo nejak záplava v nejakej oblasti by mala e, znamenať, že tá krajina nemôže príbať menšie utečencov. No a správa EASO, tam sa hovorí o 150 rodinách, ale v Taliansku iba v novembri sme, tam dorazilo 50 tisíc utečencov. No a my v Atenách máme veľa ľudí, ktorí čakajú, než budú ich dokumenty, doklady spracované. A mňa by zaujímalo, teda pokiaľ by ste dokázali v nich zbudiť dôveru v utečencoch, tak potom by boli ochotnejší sa zúčastniť v tom celom procese. Myslíte si naozaj, že členské štáty to zvládnu sami? Pokiaľ máme ľudí v hotspotoch a to budú jediní ľudia, ktorí budú riadne premiesnení, tak potom neuvidíte veľkú dôveru zo strany Grécka alebo iných členských štátov, pretože do Grécka prichádza veľmi veľa ľudí a na nich sa vôbec nestiahujú kontrolné mechanizmy. Ďakujem, pán Kirkos. Aby jednu vetu, Anna. Si si stáš jednu vetu. Chápem, že som má problém, že nemajú personál, prostriedky a tak ďalej. Ale čo sa týka tých dopadov, vzhľadom na dopad na krajiny ako Portugalsko, ktoré sú pripravené prijať utečencov a potom utečenci neprichádzajú, tak ako je to tam? Ďakujeme, Anna. Ďakujem. Takže komisia predsedníctva, pán Krakov, dostanem teraz slovo, len by som chcel povedať, že už sa stalo trikrát, že Chceme len rýchlo, pretože už je to dnes po tretí krát, čo sa prihlásil extrémne vysoký počet rečníkov do diskusie. Ja som si to overila aj v ďalších výboroch, či, či aj tam sa to deje. My máme dnes veľký počet dôležitých otázok, ktorými sa zaoberáme. No a pozerám sa na kvalitu príspevkov. Príspevky sú veľmi dobré, ľudia pokladajú dobré otázky, len teda je toho veľa. Takže prosím, naďalej buďte disciplinovaní, trpezliví. Je to veľmi dlhý zoznam rečníkov, odkedy som v parlamente, tak som nevidel takéto intenzívne diskusie. No a v jednej chvíli teda začneme vyraďovať programy z programu body, pretože nemáme čas a potom niekoho môžem preušiť v polovici prejavu, on sa nahnevá. Takže som sa pýtal sekretariátu, či náhodou nemáme príliš bodov na programe. Ale zase sú tam legislatívne body, ktoré nemôžem ťa len tak vyhodiť. Takže budem ešte vždy skúmať a prepracovať programy, pretože je veľmi ťažké zvládať situáciu na takýchto podmienok. Ďakujem za vám za disciplínu. Takže Dávam slovo opäť komisii. Prosím, vyjadrite sa k špecifickým otázkam, ktoré tu zazneli. Ďakujem, predseda, ďakujem aj za túto diskusiu, ktorá obsahovala mnohé prvky, zaujímavé prvky. Na úvod chcem tak zosumarizovať pár otázok. Takže ten mechanizmus a neochota utečencov sa zúčastniť na relokačnej schéme. už je tu jasné rozhodnutie, že tento relokačný mechanizmus nie je dobrovoľný. To je obrovský rozdiel medzi e, schémou Urema pre e, Maltu, tam to dobre nefungovalo, a neochota utečencov by mala byť prekonaná. A myslím si, že je veľmi dôležité pre to, aby uspel tento relokačný mechanizmus, aby sme implementovali dôsledným spôsobom toto rozhodnutie. Plná implementácia znamená, že daktyloskopické e, otlačky taktiež musia byť odobraté. Tu bola otázka pani Stevens. Áno, každý e, regulárny migrant prejde hotspotom, takže nikto ich nebude obchádzať ani v Grécku, ani v Taliansku. Tá, ten výber musí byť rýchly, o tom hovorila pani Keller, a mal by byť ten proces povinný v prípade nejakých sekundárnych pohybov, tak by mali nastať návraty do e, príslušného e, štátu, ktorý bol vybratý v rámci lokačného mechanizmu. Je toto je teda možné e, v zmysle e, smernice o navratoch. Takže v tej chvíli, kedy od utečenca prídu informácie, alebo od štátu, ktorý bol vybratý, tak je, je treba konať. Samozrejme, je možné, že niekto nechce byť prvým Eritrejčanom v Estónsku, možno aj diaspora v nejakom inom členskom štáte, ale možno sa tá diaspora dá niekde e, vytvoriť a potom sa zvyši v podstate ochota toho človeka do tej krajiny ísť. Pani Wikström hovorila o prvých relokáciách do Luxemburska, tam ľudia taktiež bol, neboli príliš ochotní, pretože nemali dostatok informácií. Pán Lenars, Lenars a pán Depre sa pýtali na kritériá, že by mali byť detailnejšie, že nie sú to špecifické. No už poviem to takto. Myslíme si, že budeme potrebovať určitý priestor, určité právomoci a bude dosť ťažké sa dohodnúť na nejakom finálnom katalógu konkrétnych kritérií, ktoré by viedli k nejakému univerzálnemu riešeniu. A situácie v jednotlivých členských štátoch sú odlišné a preto by sme nemali sa snažiť dohodnúť na nejakom presnom katalógu, ktorý by mal byť takým univerzálnym riešením pre všetkých. To by bolo ťažké. Už som hovorila o viacerých kritériách, ktoré sú súčasťou návrhu. Um, napríklad e, veľkosť členského štátu, a o tomto sa bude konkrétnejšie diskutovať v rámci nadchádzajúcich trialógov. Pani Wikström sa pýtala na relokácie zo Švédska. Ja vás chcem informovať, že komisár Avramopoulos včera išiel do Štokholmu a e, hovoril so švedskou vládou. V súčasnosti pracujeme na návrhu, ktorý bude hotový asi budúci týždeň. Neviem ho, kedy ho komisia schváli, ale boli my sme požiadaní, aby sme vypracovali návrh, takže si myslím, že sa dá čakať pokrok. Uh, už onedlho pani Keller a jej otázky a pripomienky či 75% alebo 70, to je tá, ten pomer uznania, tak uh, o tom sa dá dlho diskutovať. Ale chcem vás upozorniť, že v rozhodnutí, v návrhu je povedané, že tie e, miery uznania sú fixné a budú sa teda stanovovať každé tri mesiace na e, základe dostupných údajov. Takže každé tri mesiace dôjde k aktualizácii a možno tam teda meniť tie národnosti. A ako som povedal, tých 65% tam bolo stanovených, aby sme dali členským štátom veľkú pravdepodobnosť, že ten azylant teda je alebo má alebo nemá nárok na azyl. No už ďalej komisia je pripravená diskutovať o ďalších nápadoch. Čo sa týka profilov, to chcem povedať jasne, tie už sa berú do úvahy. To rozhodnutie hovorí jasne, Taktiež teda je tam ten návrh, že členské štáty môžu poskytovať profil v tomto kontexte. Je tam len jeden dôvod, prečo niekoho odmietnúť. A to sú bezpečnostné aspekty. A o tom taktiež jeden poslanec dnes hovoril, že bezpečnosť je dôležitá. Pani Kaler, čo sa týka prostriedkov, finančných prostriedkov, ešte nemáme skúsenosti s tým, nakoľko a v akej podobe, do akej miery členské štáty využívajú túto paušálnu čiastku, ešte je príliš skoro. Ešte sa k tomu budem musieť vrátiť trochu neskôr. Ďalej. Momentálne sa zúčastňuje len 14 členských štátov. Tie núdzové návrhy predpokladajú e, dvojročnú, e, dvojročné obdobie na implementáciu. No a mnohé, alebo niekoľko členských štátov, ktoré nemajú v súčasnosti skoro žiadnych utečencov, povedalo, že potrebujú čas, aby si pripravili potrebnú infraštruktúru, aby, boli, aby mohli týchto utečencov integrovať. A preto sme im poskytli toto prechodné obdobie, takže je v poriadku, že teda členské štáty v súčasnosti vykazujú nulu a že sa nezúčastňujú na tomto režime. Čo sa týka e, prepojenia medzi dočasným a trvalým mechanizmom, tie dva núdzové mechanizmy naďalej platia tých 160 tisíc, len čo sa podarí schváliť e, tento krízový mechanizmus primiestňovania, akýkoľvek ďalší návrh komisie by bol založený na článku 78.3. A ešte posledná vec e, e, pánu Depre a ostatným, ktorí sa na to pýtali, maximálna hranica 40%, e, či to dáva zmysel alebo nie. Práve som vám vysvetlil, prečo sme vôbec zaviedli túto hranicu, pretože ak by sme takúto hranicu nemali, tak ak by sme jedného dňa premiestnili z jedného z tých väčšinských štátov isté osoby, napokon by to boli čísla, ktoré by boli príliš ťažké na prijatie v iných krajinách a napokon by toto premiestňovanie v praxi nefungovalo. Preto sme zavedli takúto hranicu, aby sme si boli istí, že sa v každom prípade podarí zaviesť reálny mechanizmus do praxe. Dúfam, že som odpovedal na všetko. Naozaj ste sa viedli k všetkým otázkam, to si naozaj veľmi ceníme. Ďakujeme za to, že ste si našli čas, že ste nám odpovedali na všetky otázky. Teraz sa obraciam na predsedníctvo e, s istými obavami. Nemusíte byť tentokrát stručný. E, ďakujem pekne, pán predseda. Prišiel som o niečo neskôr, ale musel som sa zúčastniť inej schôdzi, schôdze rady. Vypočul som si však mnoho zaujímavých poznámok v tejto diskusii na úrovni v rady a práce o premiestňovaní prebiehajú paralelne. Pracujeme na eh, urgentnom mechanizme eh, pre uvedenie do praxe. To je hlavná eh, výzva spojená so, so schválením týchto dvoch rozhodnutí. Ďalej pracujeme taktiež na um, ďalšom mechanizme a tu sme ešte len v úvodnej fáze, zatiaľ sme len začali rokovania a situácia je tiež podobná aj v Európskom parlamente. Pokiaľ ide o e, naliehavý mechanizmus, je veľmi zložité ho uviezť do praxe, pretože na jednej strane bude potrebný systém, pričom vidíme, že je tu obrovský e, nárast e, prišlcov. Takmer 20 tisíc ľudí prichádza denodenne do Grécka. Len si predstavte, že je naozaj veľmi zložité aby koncept hotspotov naozaj fungoval. Na druhej strane v Taliansku e, sú aj dní, keď nepríde nikto. Tam je tiež veľmi ťažké relokovať osoby, ak takéto osoby jednoducho neprichádzajú. Členské štáty teda musia využiť zimu na to, aby zaviedli mechanizmus do praxe taký, ktorý bude fungovať e, potom na ďalšie obdobie. Isté, že súhlasím v plnej miere s mnohými ktorí tvrdili, že európska solidarita je tu teraz podrobená veľkej skúške. Naozaj je to tak. Členské štáty si to uvedomujú a pán Moraz bol pri diskusiách, ktoré neboli rozhodne jednoduché na úrovni rady. Avšak niektorí rečníci diskusí eh, sa vyjadrili, že výzvy e, spočívajú v tom, aby sa odrádzali tieto osoby od ďalších druhotných pohybov, e, úprovne povedané osoby, ktoré boli doposiaľ premiestnené. Myslím si, že keď e, tie osoby poznáme, rozhodne je problém je niekde úplne inde. Snažíme sa predovšetkým aby toto premiestnenie prebehlo hladko, ak sa tieto osoby cítia dobre, ak sa cítia vítaní na tomto novom mieste. Nie je dôvod, aby zvažovali ďalší presun. Ďalej pani Wikström sa pýtala na ďalšiu vec. Aktuálna situácia mení e, celý koncept. Je to totiž e, logika e, solidarity vo vzťahu k príjmacej krajine. Je to podľa nás veľmi dôležitý prvok a rozhodne dávame za pravdu pani Wikström, že je potrebné veľmi rýchlo zareagovať na túto potrebu Švedska, ktorú prednieslo ďalej v súvislosti s rokovaniami, ktoré sa budú viesť o krizovom mechanizme, ktorý bude, musí byť trvácný aj do budúcna. Tiež si musíme položiť otázku súvisiacu s možnou revíziou dublinského nariadenia. Naďalej teda budeme paralelne pracovať popri činnosti Európskeho parlamentu. Tiež vás môžem informovať, že v piatok eh, ministri eh, imigrácie sa budú venovať rokovaniam o krizovom mechanizme. Eh, v týchto rokovaniach sa musia zohľadniť aj skúsenosti s núdzovým formátom relokalizácie, či už to skúsenosti a poznatky pozitívne alebo negatívne. Musíme sa snažiť ponaučiť sa z tohto procesu. Intenzívne pracujeme eh, na získanie väčšej solidarity, ale rozhodne to nie je jednoduché, pretože je tu istá asymetria. Sú to krajiny prvotného kontaktu a sú tu tiež transitné krajiny, ktoré potrebujú solidaritu a potom sú tu krajiny, ktoré sú cieľovými krajinami týchto ciet. A okrem toho sa môžu zmeniť eh, aj trasy mm, týchto prišielcov V každom prípade my sa snažíme zohľadňovať e, aj e, aspekty e, mimo rámca EÚ. V nedelu prebehol summit EÚ Turecko. Na vonkajších hraniciach by mal systém fungovať a v rámci hraníc by mal fungovať najmä systém a mechanizmus premiesňovania, ale ministri sa budú celkom iste venovať aj rôznym problémom, ktoré ste spomenuli vy dnes. Spolupráca týchto eh, presťahovalcov. Ak eh, si získame ich dôveru, rozhodne budú ochotní títo presťahovalci spolupracovať s nami pri mechanizme premiestňovania, ale len si predstavte, ak niekto prichádza z eh, konfliktnej situácie a zrazu je nútený nastúpiť eh, do lietadla, je tam predsa len istá opodstatnená obava. A taktiež eh, je potrebné vytvoriť dostatočné príjmacie kapacity, pretože ak tieto kapacity nebudú dostatočné, ako chcete presvedčiť ľudí, aby tam ostali dva mesiace? kým sa štát rozhodne, či ich príjme alebo nie, budú potrebné rozsiahlejšie príjmacie kapacity tiež v cieľových krajinách, aby sa dané štáty mohli zúčastniť týchto mechanizmov. Sú krajiny, ktoré dokážu tieto kapacity veľmi rýchlo vytvoriť, pretože majú dlhodobú tradíciu príjmu takýchto utečencov eh, a veľmi rýchlo eh, sú ochotné eh, tieto kapacity sprístupniť. A v neposlednom rade máte pravdu, všetky krajiny sa musia zúčastňovať týchto mechanizmov, pretože inak európska solidarita nebude fungovať. Ešte raz sa chcem poďakovať, pán predseda. Podarilo sa dosiahnuť výrazný pokrok v Taliansku aj v Grécku a to chcem rozhodne povedať. Musíme teraz využiť naozaj zimné mesiace, aby sme potom začiatkom budúceho roka mali lepšie predpoklady pre ďalšie pokračovanie. Ďakujeme za túto rozsiahlú odpoveď v druhej fáze vašej prezentácie. Pán Depre veľmi láskavo súhlasil, že jeho bod e, z programu sa preberie niekedy inokedy v budúcnosti. Ostal nám teda ešte jeden bod e, programu a síce bod e, pani Guillaume. Tento bod teda ešte rýchlo uzavrieme. Dáme slovo narýchlo pánovi Šembrimu a potom pánovi Krikopovi, ak si to želajú, len naozaj veľmi stručne. Ja by som sa vyjadril len niektorým vyjadreniam, ak dovolíte. Konkrétne pani poslankyňa Wikstrom sa pýtala na informácie. Áno, to je podstatné, ja s vami plne súhlasím. Isté, že nie je e, v záujme e, pašerákov prevádzačov, aby informovali um, utečencov o mechanizme relokácie. Teda je našou úlohou poskytovať im tieto informácie. Aj komisia tiež pracuje veľmi intenzite na informačných eh, stratégiách. Aj toto napokon sa uvádza v záveroch rady pre vnútro a spravodlivosť. Eh, my tiež eh, spolu s nimi na tomto pracujeme. Ďalej, čo možno vylepšiť, otázka pani Dali. Ja si myslím, že tu nejde o ukazovanie prstom na niekoho. V každom prípade Ako už aj povedal zastupca predsedníctva, aj príjímacie kapacity sú mimoriadne podstatné. E, títo ľudia, ktorí sa podrobia premiesňovaniu, e, e, musia mať pocit, že sú vítaní. Členské štáty musia dodržať svoje záväzky, musia tieto kapacity vytvoriť. A ďalej, čo sa týka hotspotov a toho, či sa nejakým spôsobom obchádzajú. Rozhodne to nie je naša skúsenosť aj náš poznatok, hotspoty, eh, čo skoro budú všetky fungovať a rozhodne slúžia svojmu účelu. Budete tu prítomní aj eh, pri ďalšom bode na programe, teda nebojte sa, dostanete ešte slovo. Ďakujem ešte raz eh, kolegovi Depre, že je ochotný odložiť svoj bod. Prídeme hneď k bodu 29. Ešte raz ospravedlňujem pani Guillaume za to, že máme iba 30 minút času. Timothy, that would, I, would I, would I think I it's formally... Uh, je mi ľúto, Timothy. A pán Kirko, myslím, že spravodajca by sa predsa len mal uh, poďakovať na záver. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom za ich vyjadrenia a rozhodne vypracujem správu, ktorá zohľadní všetko to, čo tu zaznelo. A ešte stále si sme teda kamaráti? Aj keď som na teba zabudol a dúfam, že áno. V tej rýchlosti som uh, vynechal spravodajcu. Ďakujeme Timotimu. Prejdeme teda ďalej. Práve som sa ospravedlnila pani Guillaume za to, že ostala iba pol hodina na tento veľmi významný bod na programe. Konkrétne ide o posledný bod na našom programe, ide to o návrh na vytvorenie spoločného zoznamu eh, bezpečných krajín pôvodu. Spravodajkyňou je pani Guillaume, dávam jej i hneď slovo a potom dáme slovo aj eh, Európskemu podpornému úradu pre azyl, ako aj komisii. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, je to dosť podstatná téma. Kolegovia sa celkom iste budú chcieť vyjadriť. Ja teda nebudem hovoriť nejako zdlhavo. Ide o balík, ktorý vychádza z návrhu komisie, a ktorý súvisí eh, aj s predchádzajúcim bodom. Chcela som eh, teda kolegovi Kirpovi dať slovo, ale odišiel. Už ste naznačili, že Práca na tomto spoločnom zozname EÚ bezpečných krajín logicky vyplýva zo smernice o ehm, poskytovanie spracovaní žiadosti o azyl. Myslím, že koncept eh, bezpečných krajín pôvodu by mal byť jasný všetkým, aby sme si to teda ozrejmili. Ehm, bezpečná krajina pôvodu teda ehm, je taká, kde existuje demokratický systém, eh, ktorý je dôveryhodný, eh, a síce je to štát, kde nie je prenasledovanie, ani mučenie, ani neľudské zaobchádzanie, ponižovanie, kde sa e, neobjavuje násilie ani zbrojný konflikt. Žiadateľ o azyl, ktorý pochádza z bezpečnej krajiny, sa teda považuje za bezpečného a teda za, prišiel sa z bezpečnej krajiny a nie za osobu, ktorá potrebuje medzinárodnú ochranu. E, cieľom teda je, že e, chceme predchádzať tomu, aby sa zneužíval proces udelovania azylu. Označenie krajiny za bezpečnú krajinu pôvodu je dôležité aj pre samotné krajiny, ktorých sa to týka, pretože to môže urýchliť e, žiadosti, ktoré sa potom spracúvajú z týchto bezpečných krajín a taktiež je to relevantné aj pre tranzitné krajiny, ale tiež je to dôležité aj pre samotných žiadateľov. Chcem ešte upresniť, e, že E, vzhľadom na to, či sa krajina považuje alebo nepovažuje bezpečnú, to nejako e, nebráni tomu, aby bola predložená žiadosť o azyl a tá potom musí byť následne samozrejme preskúmaná. Teda e, každý môže predložiť žiadosť o azyl a potom sa bude táto žiadosť jednotlivo posudzovať. Smernica spomína možnosť národných zoznamov. V pôvodnom stanovisku E, samotné smernice. Parlament chcel, e, aby e, sa zaujala harmonizatívny prístup, aby vznikol takýto európsky zoznam. Napokon sa upustilo od takéto alternatívy. Iba národné zoznamy zatiaľ existujú a domnievam sa, že ak by existoval európsky zoznam, lepšie by sme získali predstavu o týchto bezpečných krajinách pôvodu sú tu rôzne diplomatické výzvy s tým súvisiace. Členské štáty zatiaľ neboli schopné dohodnúť sa na takomto európskom zozname bezpečných krajín pôvodu. Sú tu teda národné e, zoznamy v 12 členských štátoch. E, sú tam dosť rozličné, nekoherentné prvky. Je tam teda 1 až 16, bude dokonca 26 rôznych krajín, taktiež sú tam odlišnosti v samotnom koncepte a tohto pojmu. Niektoré krajiny totiž to popisujú bezpečnú krajinu pôvodu ako napríklad USA, Austráliu alebo Kanadu či Japonsko. Iné e, schválili zoznam, ktorý považujú za užitočný, kde sú mm, krajiny, ktoré sa považujú za bezpečné, iba také, z ktorých prichádzajú títo žiadatelia o azyl bez ohľadu na aktuálnu situáciu v daných krajinách. Napríklad e, niektoré krajiny považujú Ganu za bezpečnú krajinu pôvodu, pričom iné krajiny považujú túto krajinu za bezpečnú iba pre mužov. E, Belgicko sa napríklad e, rozhodlo, že stiahne Albánsko z tohto zoznamu a namiesto toho je tam Kosovo a na oplátku Francúzsko o niekoľko týždňov dospelo k opačnému záveru. Stiahli Kosovo z tohto zoznamu a zachovali tam Albánsko. Teda čo sa týka legislatívneho návrhu komisie, je tu zoznam siedmých krajín, e, ktorý v súčasnosti zahýna Albánsko, Bosnu, Hercegovinu, e, e, ďalej bývalú republiku Macedónsko, Kosovo, Čiernu horu, Macedónsko a Turecko. A ešte niekoľko posledných poznámok k samotnému rámcu, na základe ktorého by sme sa mali v budúcnosti snažiť postupovať so všetkými zúčastnenými stranami a so všetkými kolegami. Ako eh, sa už spomenulo, nie je celkom jasný eh, samotný pojem bezpečnej krajiny pôvodu. Na tomto ešte budeme musieť pracovať. Tlačové vyhlásenie Európskeho parlamentu eh, v súčasn- dnes dokonca hovorí o bezpečných tretích krajinách, čo nie je eh, podľa mňa celkom v súlade s hlavným konceptom. Musíme si teda ujednotiť definíciu eh, tohto pojmu ďalej. Budeme musieť pracovať tiež eh, na rozlíšení medzi národnými a európskym zoznamom. Mm, sú tu dosť veľké rozdielnosti. Musíme si teda ujasniť, čo chceme o dosiahnuť týmto harmonizovaným prístupom, a ako táto harmonizácia by mohla posilniť niektoré spoločné reakcie a tiež, čo sa stane, ak daná krajina je stiahnutá z európskeho zoznamu, či je možné ju opäť zaviesť na, umiestniť na národný zoznam a aká no z akých podmienok. Ďalej tretí súbor otáznikov alebo ťažkostí sa týka spôsobov vyhodnocovania, um, či daná krajina je alebo nebezpečná, tiež metód, podľa ktorých sa to posudzuje. Isté, že e, legislatívny orgán musí mať možnosť overiť, či krajina splňa alebo nesplňa kritéria bezpečnej krajiny pôvodu. A okrem toho si myslím, že komisia by mala e, vysvetliť, e, ako presne doposiaľ vyhodnocovala tento štatút, z akých informačných zdrojov vychádzala a tiež e, bude potrebné dať slovo e, konkrétnej kancelárii, ktorá vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v danej krajine, ale najmä ide o metódy, podľa ktorých sa posudzuje bezpečnosť danej krajiny a ďalej aj agentúra pre základné práva bude musieť zohľadňovať Ehm, jednotlivé aspekty tohto zoznamu, či e, to je alebo nie je kompatibilné s dodržiavaním e, základných práv. A ďalej do budúcna e, v prípade potreby revízie tohto zoznamu, ak a kto bude kompetentný zúčastniť sa tohto procesu možnej revízie tohto zoznamu, či iba komisia bude môcť revidovať tento zoznam, alebo či členské štáty tiež budú môcť navrhovať isté úpravy v tento zozname. Myslím si, že by celý proces v prípade revízie mal byť čo najrýchlejší. Toľko teda e, úvodné slova v prezentácii e, k tejto e, správe z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Sylvie. It is extremely... Ďakujem pekne. Je mi naozaj veľmi ľúto, Silvi, že to musíme takto zhusťovať do 30 minút. Ale veľmi elegantne si to celé zhrnula do niekoľkých otázok. Teda som rád, že E, sa to dá teraz takto e, rýchlo spracovať. E, ešte predtým, ako dáme slovo kolegom, dáme slovo zástupcovi Európskeho podporného úradu pre azyl a potom dostane slovo Agentúra pre základné práva. Ďakujem. Aby som hneď do diskusie niekoľko faktov, taktiež, ak dovolíte. Keď sa pozrieme na čísla, o ktorých tu hovoríme, v prípade Západného Balkánu, e, tomu sa venujeme najviac, e, tu vidíme, že počty žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktoré neustále narastajú od roku 2008 a v priebehu januára do októbra sme e, zaznamenali 183 895 žiadateľov Západného Balkánu. Keď si to porovnáme s minulým rokom, mali sme 109 tisíc, zhruba 110 tisíc žiadateľov. Teda čo to vlastne znamená v skutočnosti? Teda bo, ide o nárast eh, o 17 eh, eh, týchto žiadateľov z Západného Balkánu za to isté obdobie. Keď sa pozeráme na hlavné krajiny pôvodu, tu to vidíme, E, spomedzi tých, ktorí sa uchádzajú o v EÚ v priebehu októbra e, zo západného Balkánu žiadatelia boli na štvrtom mieste, ale keď sa pozerám na obdobie od januára do októbra, e, žiadatelia zo západného Balkánu sú na druhom mieste, teda po Sýrčanoch sú iní na druhom mieste žiadatelia zo západného Balkánu. A hlavnými krajinami, do ktorých sa chcú dostať, je predovšetkým Nemecko pre týchto ľudí a príliv e, týchto utečencov vrcholil najmä v októbri a išlo najmä o Albáncov a Kosovčanov. Keď sa pozeráme na e, mieru uznania, tá je veľmi nízka, je zhruba na úrovni 2% spomedzi občanov e, krajín Západného Balkánu. Všetci z nich majú mieru uznania nižšiu ako 5% v súčasnosti, najvyššia je pre Kosovčanov, čo vidíte na mape. Ďalšia krivka sa týka Turecka Prečo teda by sa krajiny Západného Balkánu mali považovať za bezpečné krajiny pôvodu? Na rozdiel od iných eh, ide predovšetkým o rozsah. Tento príliv je veľmi rozsiahlý, taktiež eh, opakované žiadosti. Ich eh, pomer je najvyšší spomedzi iných krajín a taktiež miera uznania je mimoriadne nízka. Náš úrad zorganizoval už viacero seminárov o situácii v krajinách Západného Balkánu. Tiež sme vykonali porovnávacie analýzy, ktoré analýzujú um, faktory, ktoré priťahujú týchto ľudí a ktoré sa snažia ich eh, odradiť. Napríklad eh, vo všeobecnosti platí, že neexistuje eh, žiadny problém prenasledovania a poškodzovania, taktiež vo všeobecnosti sa vyskutujú najmä problémy s výhľadkami do budúcnosti, taktiež problémy v vzdelávaní a zdravotnej starostlivosti. To ťahne týchto ľudí do Európy E, taktiež e, dochádza k niektorým e, konkrétnym osobitostiam, ako napríklad rôzne prípady krvopomsty v Albánsku a tak ďalej. Ďalej faktory, ktoré priťahujú tieto osoby sem, to súvisí najmä s celým azivovým systémom a s dávkami, ktoré s tým priamo súvisia. Ďalej, pokiaľ ide o dostupnosť v zdravotnej starostlivosti, aj to je výrazným faktorom a tiež e, balíky na privítanie taktiež existuje ešte rozsiahla diaspora a tiež zemepisná blízkosť e, e, týchto krajín Európe, čo tiež je dosť výrazné, výrazne relevantné tejto súvislosti. Členské štáty už prijali viacero opatrení v snahe bojovať proti týmto tokom. Snažia sa znížiť, skrátiť čas na spracovanie, taktiež znížili e, vyplatené dávky v zrovnom systéme a tiež e, poskytujú informačné kampanie v krajinách Západného Balkánu. Ale keďže čas vypršal, žiaľ už musím skončiť, nemám viac času. Mr. Silvestri, please go ahead. Silvestri, sa páči, máte slovo. Um, za základnú eh, z agentúru základných ľudských práv v FRA, takže dovolte mi na úvod eh, takú všeobecnú pripomienku. My ako agentúra vítame túto iniciatívu a bolo by samozrejme treba, treba postupovať v súlade s chartou základných ľudských práv a ja, chcem, ja sa chcem sa mi podeliť o zo pár úvah, ktoré vám môžu napomôcť pri vyhodnocovaní dosahu tohto návrhu na základné práva. Takže poďme ďalej na priesvitku v mojej prezentácii musíme mať na pamäti zo pár aspektorov, za aspektov, keď budeme skúmať, ktoré sú to tie, um, aké práva budú ovplyvnené, musíme sa pozrieť na povahu, obsah týchto práv, či um, vzniknú nejaké obmedzenia a či um, došlo k naplneniu článku 52. Nezabudnime ani na test proporcionality. Na ďalšej, propo- na ďalšej priesvitke vidíte ďalšie otázky, či je, te, či je táto práca vhodná, či je potrebná a či bol splnený test proporcionality. Základné práva, ktoré, na ktoré bude mať dosah tento návrh, možno rozdeliť na absolútne práva, teda uh, E, zákaz nevyhosťovania a zákaz kolektívneho vyhosťovania a na druhej strane sú tu práva, z ktorých sa možno odchýliť, čiže nediskriminácia, článok 21 charty, um, právo na efektívny opravný prostriedok a tak ďalej, ale iné práva, právo na slobodu, práva dieťaťa a tak ďalej. Ešte k tým absolútnym právam. Čiže vidíte, že princíp nenavrácania non-refoulement a kolektívnemu vyhosťovaniu prvých princíp si vyžiada, že existuje možnosť e, zamietnúť, teda, teda že kandidát e, môže zamietnúť predpoklad bezpečnosti a všetko musí prebehnúť ako všetko musí prebehnúť e, na základe spravodlivého a ferového vyhodnotenia. Pokiaľ ide o kolektívne vyhosťovanie, ja vám chcem len pripomenúť, že to platí na hraničných priechodoch, ako aj na mori. Ak sa teraz pozrieme na tie ďalšie práva, hlavným princípom, ktorý tu zohľadňujeme, je nediskriminácia. Priama diskriminácia na základe krajiny pôvodu a v druhom rade nepriama diskriminácia či nepriamy efekt, ktorá krajina určenia môže mať na isté menšiny, v krajinách, ktoré sú považované za bezpečné, napríklad L, skupiny LGBT a tak ďalej v krajinách západného Balkánu. Samozrejme, čo je dôležité, poprosím ďalšiu priesvitku, bude dôležité si zanalýzovať obmedzenia, respektíve zasahovanie do, prin- to, či, či je zasiahnutie do princípu nediskriminácie odôvodnené. Znamená to, že sa tým podporia spoločné postupy, aj pokiaľ zoznam na bezpečných krá... ak, ak existuje národný zoznam bezpečných krajín a či to, či to znamená, že sa bude spracovať žiadosť rýchlejšie. Pokiaľ ide o potrebnosť, Myslím si, že by bolo užitočné preukázať, či existujú ďalšie opatrenia, ako sa dopracovať k tomu istému cieľu, možno opakované žiadosti, možno, že v niektorých prípadoch um, kroky na inom poli by mohli dopomôcť a na záver ešte proporcionalita. Je dôležité preukáz, bude dôležité preukázať, že v prípade každej z krajín na zozname je miera e, uznávania taká, že je dôvod na to, aby táto krajina bola na zozname, ale takisto, takisto treba preukázať, že riziko pre tieto krajiny, o ktorých, e, že tieto zraniteľné skupiny, o ktorých sme hovorili, že riziko pre nich je, je znížené. Pokiaľ ide o právo na opravný, efektívny opravný prostriedok, pokiaľ ide o spracúvanie žiadostí z, z bezpečnej krajiny pôvodu, umožní výnimku z pravidla na automaticky pozastavujúci efekt, účinok a takisto je tam aj článok 3, ktorý rieši, že či nebude treba náhodou, či nebude treba modifikovať eh, legislatívu v súlade s judikatorou a tak ďalej. No a potom len chcem upozorniť ešte na dve ďalšie práva, ktoré ovplyvnené môžu byť teda právo, teda zbavenie slobody a právo práva dieťaťa. To sú špecifické práva, osôb, ktorí sú spracované, respektíve ktoré prichádzajú z bezpečných krajín pôvodu a preto treba preskúmať, že či zostavením takéhoto zoznamu, či dosah na deti, najmä na deti bez prievodu a pravidlá zadržania na hraniciach je taký, ako e, je, je, je, je teda, aký bude ten dosah a či si to bude vyžadovať nejaké modifikácie. Pokiaľ ide o, o našu agentúru, podľa nás je veľmi dôležité, aby e, sa dosah zoznamu potrebne vyhodnotil, hodnotenie by malo byť transparentné, malo by byť k dispozícii aj do budúcna. Nuž a ešte po tretie, každá tretia krajina by, teda každá tretia krajina by sa mala osobitne vyhodnotiť a nezabúdajme ani na priamy dosah, ktorý môže mať takýto zoznam na etnické menšiny, a tak ďalej, či sú niektoré opatrenia, ktoré by mohli znížiť um, nediskrimináciu a tak ďalej. Pán predseda, ďakujem za to, že ste boli veľmi struční. Sme vám povďační, že ste prišli medzi nás. Vážení kolegovia, my máme skutočne 4 minúty len. Um, ja viem, že niektorí kolegovia tu čakali veľmi trpezlivo na koniec rokovania, takže poprosím vás veľmi stručne, pokiaľ sú tu s nami tlmočníci, ani daty, nech sa páči. Jednu minútku, je to možné? Pán Depre a pani Anderson. Takže nech sa páči, pani Daty. Ďakujem pekne, pán predseda. A chcem sa vyjadriť, najmä vzhľadom na, na udalosti, ktoré sa e, udiali v Paríži. Hrozby sú obrovské, ale nesmieme zabúdať na ďalšie výzvy, ktoré súvisia s našou prácou, s našom výbore a síce utečenecká kríza. E, mali by sme Ehm, sa vyhnúť akýmkoľvek všeobecneniam a prepojeniam eh, týchto dvoch tém eh, pri schvaľovaní eh, týchto bezpečných krajín pôvodu. Chcem oceniť návrh Jean-Claude Junckera, aby vznikol spoločný zoznam bezpečných krajín pôvodu na úrovni EÚ. Je pravda, že tento návrh je mimoriadne relevantný, to je bez debaty, ale Ehm, nie je celkom jasná definícia tohto pojmu bezpečná krajina pôvodu. Ehm, otázna je ehm, samozrejme pozícia Turecka. Európsky podporný úrad pre azyl eh, tiež dosť výrazne môže pomôcť v vytváraní tohto zoznamu bezpečných krajín pôvodu v súčasnosti. Taktiež by sme si mali ujasniť aspoň predbežný kalendár eh, ďalších krokov eh, v tejto oblasti. Pán depre, len veľmi rýchlo čo sa týka samotného zoznamu, eh, mali by sme sa venovať konkrétnym problémom a síce postup, ako sa dostať na takýto zoznam a ďalej, ako sa z neho eh, potom môže krajina vylúčiť. Nie je to celkom jasné. Ďalej, do akej miery sa bude prihliadať na národné zoznamy už existujúce a ďalej po tretie aktuálny návrh komisie, ktorý hovorí o tom, že Turecko by bolo na tomto zozname čo? Podľa nás eh, vôbec nie je na mieste ďalej len čo sa krajina ocitne na zozname bezpečných krajín, bude to mať e, potom e, dopady e, z hľadiska urýchlenia celého procesu. My sa domnievame, že toto urýchlenie by malo za následok dosť výraznej úpravy v aktuálnom mechanizme, najmä v prípade dĺžky spracúvania žiadosti a tak ďalej. budeme venovať e, tiež veľkú pozornosť otázkam, e, ktorú položila Agentúra pre základné práva. A ďalej v mene GUE pani Andersen. Uh, um, Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne aj z mojej strany. Mňa e, trápia metódy vyhodnocovania, ktoré sa využívajú. Najmä mm, v súvislosti s tým, čo tu odznelo v súvislosti s Tureckom. Keď sa pozriete na to, čo sa využíva na definíciu toho, či je krajina na bezpečnom zozname alebo nie, a mm, vypočuli sme si od pána Erdogana pred pár týždňami či mesiacmi, kedy povedal, že e, Turecko je dôležité pre mierový proces, teda ja nechápem, ako krajina ako táto môže byť označovaná za bezpečnú vzhľadom na, na niektorú, na, na to, čo, s čím on vystupuje. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán, namiesto pána Lamberta je tu pani Valero za zelených. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne. Podľa nás nemožno hovoriť o bezpečných krajinách, najmä pokiaľ ide o Turecko, tak e, to je osobitný prípad. 24 Turkov, ktorí prichádzajú, sú uznaní ako utečenci. To je pozoruhodné. Je dôležité, aby sme nepoužívali politické metódy hodnotenia, ale naozaj, aby to bolo objektívne posúdenie situácie v tej ktorej krajine. Nie je možné, aby niektoré krajiny boli označené za bezpečnosť len z politických dôvodov. Ďalej otázka subsidiarity. Hovoríte o o národných zoznamoch bezpečných krajín a tu existuje určitá hierarchia. Mal by existovať spoločný výklad aby tu neboli krajiny, ktoré sú predmetom nejakého lepšieho či horšieho výkladu na zoznamoch, ktoré už existujú. Aby, aby sme tam jednoducho zapracovali aj, krajín, aj to, z akého regiónu tej ktorej krajiny kto pochádza. Takže toto je dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Chaton. Ďakujem pekne, pán predseda. Téma, ktorej sa dnes venujeme, je veľmi významná, keďže tu ide o um, udelenie um, nemožnosti žiadať o azyl pre neregulárnych žiada, žiadateľov. V súčasnosti vidíme, že 40 eh, týchto um, osôb žiada neoprávnenie, čo je um, veľký počet každoročne. Ja som veľmi sklamaný z toho, že uh, Um, vidíme, eh, že len sedem eh, krajín je zatiaľ na tomto zozname. Sú tam krajiny Západného Balkánu, Turecko. Uh, to sú dva hlavné zdroje presťahovalectva, teda uh, Mm, tieto dva regióny sveta, aj, že sa objavujú na tomto zozname, je potešiteľné. Prečo práve týchto sedem? Ja by som rád, keby sme sa venovali niektorým národným zoznamom, napríklad Francúzsko uvádza 16 krajín, alebo Veľká Británia uvádza 26 takýchto bezpečných krajín. A to by sme videli, že napríklad vo Francúzsku zozname sú aj bezpečné krajiny, nepochybne ako India, Senegal, ktoré tiež by mohli pomôcť riešiť tento problém. Teda prečo práve iba sedem týchto krajín? Podľa mňa by sme to mali zvážiť aj ďalej. Ešte posledný problém sa týka koexistencie eh, tohto budúceho európskeho zoznamu s národnými zoznamami. Existuje 12 takýchto národných zoznamov a ja dúfam, že budeme rešpektovať zvrchovanosť členských štátov, že sa teda povolí systém koexistencie medzi eh, aj spolu s tými národnými zoznami, no, zoznamom, zoznamom aj s európskym zoznamom. Posledný rečník je pani Sipel, nech sa páči, Birgit. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Vypočuli sme, sa, vypočuli sme si veľa o kritériách, ktoré pomôžu definovať to, či je krajina bezpečnou, teda bezpečnou pre vlastných občanov. To je ale dôležité vedieť. Keď sa pozerám na národné zoznamy, ktoré už existujú, tak sa zdá, že ešte okrem tých kritérií, Ehm, zrejme tu existujú isté politické rozhodnutia, či má takýto zoznam alebo nie, či teda niektoré krajiny budú na zozname alebo nie. Závisí to aj teda od politických rozhodnutí. Keď sa pozriem na súčasný zoznam návrhu komisie, tak mám dojem, že tu ide aj o isté, má isté politické pozadie a kolegovia to už povedali. Niektoré z týchto krajín sú krajinami, odkiaľ utečenci pochádzajú a ja teda nechápem, prečo sú tieto krajiny na zozname. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme nedávali do, do jednej skupiny viacero krajín a povedali, že sú rovnaké. Hovoríme o západnom Balkáne. Znamená to, že všetky, všetky krajiny majú rovnaké podmienky v tomto regióne. A to nie je pravda. Buďme opatrní pre to, čo rozhodujeme. A jednu vetu pre pána Junkera povedal, že všetky tieto krajiny bez pochyby sú bezpečnými krajinami pôvodu, pretože sú kandidátmi na prístupový proces do Európskej únie prepačte, oni sú kandidátmi. To neznamená, že všetky naplňajú kodanské kritéria. Pokiaľ by ich naplnili, a to je argument pána Junkera, tak by sa mohli stať členmi už zajtra. Čiže prosím vás, buďme obozretní s tým, že sú kandidátmi, pretože na teraz nesplňajú kritéria a musíme, byť, post, musíme postupovať opatrne. Mm a mimochodom, rýchlo rozhodnúť, či niekto bude v mojej krajine alebo nie. No už vy to predsa môžete urobiť aj bez oznamu e, bezpečných krajín pôvodu. Ak máte dostatočnú, dostatočnú techniku, Um, ľudské zdroje, ktoré dokážu rozhodnúť o žiadosti o azyl a ktorí sa rozhodnú, že je dôvod alebo nie je dôvod na azyl, takže môžu tak urobiť. Takže musíme si to veľmi dobre skontrolovať. To je na zozname, ak to nie. Ďakujem veľmi pekne. Sylvie Guillaume, nech sa ti páči. Vite, parce que je pense qu'on voit des grandes tendances ale veľmi rýchlo vidíme tu veľmi nebezpečné tendencie, e, najmä čo sa týka hodnotenia kritérií a taktiež e, spoluexistencie oboch druhov zoznamov aj európskeho národných. E, myslím, že si to bude vyžadovať dosť porozné a pozorné zváženie, aby nedošlo k nejakým unáhleným záverom. Ďakujeme všetkým za trpezlivosť ďakujeme aj spravodajkyni za to, že bola ochotná v takejto koncentrovanej podobe prebrať túto svoju správu. Na budúce bude času celkom určite viac. Ďalšia schôdza sa skutoční 7. decembra a potom 10. decembra. He apologized.